So, takže vás všetkých vítam na tomto popoludnejšom zasadnutí výboru ENVY, takže prosím, e, ak vás môžem požiadať, e, prestante sa rozprávať, e, zaujmite svoje miesta, pretože máme pomerne náročný program na dnešok, takže musíme začať. V prvom rade na bode rokovania máme bod 11 a to je posúdenie návrhu stanoviska Európska stratégia pre nízkoemisnú mobilitu. A ja dám hneď slovo mm, spravodajcovi pánovi Damianovi Zoffolimu. E, Damiano, mm, počujete ma? Áno, máte slovo. Ďakujem, pán predseda, predsedajúci e, táto, eh, tento materiál je odpoveďou parlamentu eh, pre stratégiu komisie pre eh, nízkoemisnú mobilitu a podľa článku 64 rokovacieho poriadku sa tým zaoberajú výbory Trana Envy. Táto stratégia je súčasťou prechodu k novému modelu rozvoja, ktorý sa ako Európania snažíme nájsť. To znamená v rámci e, obehového hospodárstva a nízkouhlíkového hospodárstva, tak aby sme vytvorili konkurencieschopné prostredie a takisto aj e, nové pracovné miesta a uspokojili potreby na mobilitu, pokiaľ ide o osoby a E, tovar. Takže ide v prvom rade o to, aby sme definovali a takisto uviedli do praxe nové opatrenia na rozvoj e, dopravy na báze e, alternatívnych energií, a to tak globálne ako na úrovni Európy. Musíme takisto pamätať na to, že doprava prispieva k jednej štvrtine emisí skleníkových plynov v Európe a viete, že je to jeden zo základných zdrojov znečistenia životného prostredia. Takže do polovice storočia e, produkcia skleníkových plynov z dopravy by mala byť nižšia a to o 60 v porovnaní s rokom 1990 a progresívne by sa e, to malo blížiť nule. Ide o veľmi komplikovanú a citlivú tému a e, ja som to musel uchopiť e, v niekoľkých riadkoch. Samozrejme, vyplýva to z rôznych diskusí, tejto diskusie aj na, diskusie na základe e, novej smernice Komisie o obnoviteľných zdrojoch energií, nariadenia o homologácii a dohľade nad spalovacími motormi, o ktorými sa pred niekoľkými týždňami hlasovalo na plenárnom zasadnutí. Nám teda išlo spoločne s kolegami o to, aby sme našli koherentné a konkrétne riešenia. E, stanovisko sa e, týka emisí rôznych e, typov automobilov, jednak automobilov a dodávok, a to veľmi synteticky. Pokiaľ ide o E, automobily a e, dodávky navrhuje sa e, cieľ CO2 na kilometr v roku 2025 68 až 78 gramov CO2 na kilometr a pri dodávkach je to 105 až 120 gramov na CO2 na kilometr, tak ako to už v minulosti parlament požadoval. Okrem toho sa takisto požaduje um, podstate vytvorenie e, realistického a transparentného spôsobu testovania priamo v, prevádzke. E, a ide o to, aby sa takisto stimulovala e, produkcia batérií druhej generácie v Európe, ktoré by uľahčili rozširovanie elektromobilov. Zároveň ide o transparentnejšie označovanie spotreby paliva pri jednotlivých automobiloch. Pokiaľ ide o ťažké E, alebo užitkové e, automobily, e, tam je pomerne veľká medzera a ja som požiadal komisiu, aby vypracovala návrh práve ohľadom monitorovania emisí ťažkých automobilov a to v priebehu roku 2017 a aby komisia navrhla takisto ambiciozne ciele zníženia emisí CO2 do roku 2025, pretože E, tu treba skutočne pri tejto kategórii stanoviť e, jasné limity e, emisí, pretože je to vlastne jedna štvrtina celkových emisí, ktoré spôsobuje cestná doprava. A pokiaľ ide o homologáciu, tak v súlade s prebehnutou debatou ide o to, aby sa vytvorili transparentnejšie e, spôsoby monitorovania dohľadu v Európskej únii, aby sa e, preklenuli tie nedostatky, ktoré doposiaľ existujú. A pokiaľ ide o leteckú dopravu, tam som e, vyjadril určitú nespokojnosť, pokiaľ ide o dohodu, ktorá sa dohodla minulý rok a ktorá nie je dostatočne ambiciozná a ide tam vlastne o to, že sa, budú, že sa plánuje znižovať e, e, miera emisí CO2 až, roku, až od roku 2020. E, a ide o to, že by sa tento systém aplikoval len na lety v rámci Európskej únie ale zároveň vieme, že toto v podstate je taký základ pre ambicioznejšiu dohodu. A okrem toho e, chceme posilniť e, systém jednotného európskeho neba s cieľom znížiť emisie CO2. Pokiaľ ide o námornú dopravu, tak som vychádzal z toho, čo už parlament schválil e, v rámci schvalovania nariadenia TS Ehm, zatiaľ sa nepodarilo ehm, ehm, dosiahnuť eh, stanovené ciele znižovania emisí CO2 eh, v námornej doprave. A eh, to najmä pokiaľ ide o emisie CO2 v európskych prístavoch. A ide o to, aby sa tieto emisie znižovali od roku 2023. Ja som požadoval eh, prísnejšie eh, ciele, na ambicioznejšie ciele, eh, než tie, ktoré sa predpokladajú v smernici o obnoviteľných zdrojoch energií. A zároveň ide o to, aby sme zabezpečili ochranu existujúcich investícií. Za, zároveň by som chcel aby sa viac presadzovali moderné biopalivá, e, ktoré e, splňajú princíp hierarchiu odpadového hospodárstva a rešpektujú e, prísne kritériá udržateľnosti, aby sme sa vyhli tým chybám, ktoré už sa urobili v minulosti v prípade palív prvej generácie. A chcem napokon e, podčiarknúť aj rolu e, zemného plynu, ktorý môže pomôcť e, pri prechode smerom k dekarbonizácii sektoru dopravy. Ja mám v úmysle predložiť niekoľko pozmenujúcich návrhov, tak aby sa rozpracovali lepšie niektoré body a pridali nové, ale to bohužiaľ som nemohol zahrnúť do tohto stanoviska z dôvodu obmedzenia rozsahu 3. mája je termín na predloženie pozmenujúcich návrhov. Ďakujem vám. Ďakujem. A teraz eh, tieňový spravodajcovia za skupiny, za EPP. Pán Rizeke, prosím. Ďakujem, pán predsedajúci. Eh, ďakujem aj spravodajcovi za stanovisko. V posledných 12 mesiacoch sme sa intenzívne zaoberali emisiami a meraním emisí, okrem iného aj vo výbore emis. A ukázalo sa, že mnoho z toho, čo ste aj vyspomenuli, pán kolega, teda čo sa týka meraní priamo v prevádzke na cestách, e, je levantné, Musíme e, sa snažiť e, merať to, čo vozidla produkujú. Skutočne prevádzka len v laboratóriu. Myslím si, že moderné technológie sú v tomto smere veľmi prínosné. Pomôžu nám dosiahnuť toho veľa, okrem iného aj znižovanie oxidov dusíka vo výbore EMI sme dospeli k záveru, že v otázkach eh, nafty je tu výhoda eh, CO2 a ak eh, hovoríme o znižovaní emisí, tak rozhodne dízlové motory sú jednou z možností. Spomenali ste to, pán spravodajca Zofoli. My sme spravodajcom, pardon, my sme výborom, ktorý poskytuje stanovisko gestorským výborom, je výbor pre dopravu. Myslím si, že spoločne sa nám podarí e, vypracovať vyváženú správu. V Európe máme celkovú stratégiu a tá stanovuje, že 20 HDP sa musí vynakladať, e, pardon, musí pozostávať z priemyselného výstupu a preto je dôležité, aby sme e, koherentne vnímali priemysel a životné prostredie. Kolega Eichhout má na starosti správu výbore pre dopravu v jeho správe je mnoho prvkov, e, s ktorými mám trochu problém, keď sa hovorí o odvlastňovaní, keď sa hovorí len o službu mobility, čo budú budúcnosťou. Myslím si, že to je ste prospešné pre budúcnosť mobility, ale neviem, či my ako poslanci, alebo či by o tom mala rozhodovať komisia, alebo či by o tom mal rozhodovať trh tak aby spotrebiteľ napokon to mal celé v rukách. Ja som skôr za to, aby sme my, politici, vytvorili rámec aj pre inovatívne a udržateľné politické riešenie, ale myslím si, že plánované hospodárstvo rozhodne nie je dobrým plánom. Keď sa povie 25 elektromobility, to je možno veľmi vznešený cieľ, ale podľa mňa je otázka na mieste, eh, prečo 25 prečo 20, prečo 30, prečo 40, z čoho sa tu vychádza, či je to vôbec reálne. Nemôžeme si stanoviť, že budeme 25 elektrických vozidiel a bodka. Musíme mať potrebnú infraštruktúru nabíjania a všetko, čo s tým súvisí. A preto si myslím, že by sme tu nemali nejako dirigovať, predpisovať, mali by sme vytvoriť regulačný rámec pre inovácie. Čo sa týka leteckej dopravy, e, to tiež spomenul kolega Zofoli Tu sú, výbory vo, tu sú návrhy vo pre dopravu o mnoho ďaleko siahlejšie. Hovorí sa o vyberení nových daní, taktiež o oslobodovaní od DPH. Letecká doprava podlieha veľmi tvrdej medzinárodnej konkurencii a preto si to vyžaduje e, vhodné rámcové podmienky. Nemali by sme rozhodne túto skutočnosť ignorovať. Pán kolega, spomenuli ste tiež hraničné hodnoty pre e, osobné vozidlá 68 gramov. My e, sa teraz vzdialujeme od laboratórnych testov, zavádzame nové eh, metódy testovania v LTP a ten nosný rok je stanovený na rok 2020. Možno by sme to nemali uvádzať konkrétne v gramoch, možno by sme eh, to mohli uviesť ako percento, o ktoré chceme znížiť tieto emisie, pretože by to bolo podľa mňa reálnejšie. V našom stanovisku ak by sa tam uvádzali nejaké povinné e, záväzky, podľa mňa by to nebolo príliš prínosné. Myslím si, že musíme pamätať na to, aby priemysel a celý e, sektor bol schopný e, ponúknuť tieto výrobky aj v stanovenom cykle. Ak by sme to stanovili na príliš časný rok, myslím, že by sme tým príliš zaťažili našich výrobcov a vývojárov. Myslím si, že rok 2030 by bol priateľnejší, zodpovedalo by to napokon aj cieľom eh, z Parížskej dohody. A ešte jedna zásadná poznámka k elektromobilite. Myslím si, že toto nie je všeliek, pretože musíme si napokon eh, uzrejmiť, odkiaľ bude pochádzať um, elektrina. Ak bude pochádzať z uhlia alebo z jadrovej energie, tak to nebude udržateľná forma riešenia. Musí eh, to byť obnoviteľný zdroj energie bol by som rád, keby sme e, sa pozreli aj na konkrétne príklady. Napríklad u nás v Dolnom Sasku Audi, dajme tomu, z, zo zvyškového vetra a z zvyškovej solárnej energie tieto metanizuje a potom e, tento metán sa môže využiť ako pohon pre vozidla. Myslím si, že sa musíme snažiť o technologickú neutralitu, musíme vytvoriť všetky predpoklady pre to, aby prebiehal výskum v priemysle, tak aby uh, klient eh, mal možnosť vybrať si to najrozumnejšie, najudrotelnejšie riešenie. Teda žiadne predpisované riešenia, žiadne plánované hospodárstvo, ale skôr regulačný rámec. Verím, že sa nám s kolegami podarí k tomu dopracovať. Ďakujem. Now... Ďakujem. A teraz za ECR Mark Demesmaker. Ja, dank u wel, eh, voorzitter, en dank u wel. Áno, ďakujem, pán predsedajúci. A ďakujem aj pánu Zofolimu a kolegom. Vieme, že podiel e, dopravného sektora pri produkcii skleníkových plynov je veľmi vysoký. Počuli sme najnovšie čísla od e, Európskej agentúry pre životné prostredie, ktoré to potvrdzujú. A samozrejme, toto je jedna z hlavných príčin e, znečistenia ovzdušia v našich mestách, ktorá, ktoré spôsobuje rôzne problémy, vrátanie smrteľných ochorení pre e, e, ľudí. Takže e, toto sú veľmi znepokojujúce čísla, pokiaľ ide o znečistenie životného prostredia. Ľudia sú potom chorí, sú oslabení a sú veľmi zraniteľní. Viac než 400 tisíc ľudí v Európskej únii ročne zomrie práve v dôsledku znečistenia ovzdušia, nedostatočnej kvality ovzdušia chceme e, obehové hospodárstvo, ktoré nevyužíva veľa palív, ale to musí byť samozrejme udržateľný systém, musíme mať e, ďalšie zdroje, potrebujeme nové obchodné modely a inovatívne možnosti, e, potrebujeme vytvoriť rámec, aby toto všetko bolo možné. A tu vítam na oznámenie komisie na túto tému pokrýva veľmi zaujímavé E, návrhy a komisia jasne hovorí, že je veľa príležitostí, pokiaľ ide o vytváranie nových možností mobility. A chcel by som poďakovať e, spravodajcovi za návrh tohto stanoviska. Nebola to jednoduchá úloha, tie výzvy sú skutočne obrovské a treba pokryť e, skutočne veľa rôznych problémov a vecí a to e, celú vec pochopiteľne pre e, spravodajcu e, komplikuje. Ja sa pokúsim prispieť pozmenujúcimi návrhmi na zlepšenie textu. Možno by sme mohli tam viac položiť dôraz na ochranu ovzdušia a zodpovednosť spoločnosti za ochranu ovzdušia a treba postupovať konzistentne, takisto aj pokiaľ ide o návrhy výboru MS, ktorý predložil e, text prijatý e, na plenárnom zasadnutí. Tam sú určité jasné odporúčania, e, ktoré vedú k zelenšiemu prístupu. Myslím, že potrebujeme uvažovať o európskych normách, podmienkách testovania a informáciách poskytovaných spotrebiteľom. No aj to je prepojené aj s prechodom na obehové hospodárstvo, ktorý je nutný treba pamätať na to, že ľudia sú používateľmi, najmä pokiaľ ide o mobilitu. A takisto treba e, držať krok s pokrokom. Náš výbor musí zdôrazniť e, dôležitosť intermodálnych typov dopravy a mm, potrebujeme teda e, chystáme sa predložiť určité pozmenujúce návrhy a teším sa na plodnú spoluprácu. Ďakujem, Mark, a teraz za ALDE pani Müller. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Najskôr by som sa chcela poďakovať spravodajcovi za jeho návrh. Myslím si, že jeho návrh pokrýva tie najzásadnejšie témy, ktoré sa týkajú legislatívnych eh, konaní, ktoré už eh, boli prednané, alebo eh, pri ktorých jednáte oni dlho začnú. Takže ide o emisie hraničnej hodnoty, taktiež merania v prípade osobných vozidiel a užitkových vozidiel, taktiež smernica o povoľovaní v kontexte leteckej a námornej dopravy, ako aj využívanie obnoviteľných energií ako palív, aby som spomenula niekoľko najpodstatnejších tém, budeme musieť ešte prejednať eh, niekoľko návrhov aj tu eh, a bude si to vyžadovať, aby parlament eh, sformuloval svoje očakávanie v kontexte tohto legislatívneho konania. Myslím si, že v jednej veci by bola na mieste otázka, čo sa týka nízkoemisných obnoviteľných palív. Spravodajca v oceku 14 žiada sprísnenie maximálnych hodnot v prípade tzv. biopalív prvej generácie teda sprísnenie oproti návrhu komisie. Chcela by som e, len spomenúť, že vedľajšie produkty, ktoré vznikajú, dajme tomu, dôležité bielkovinové krmivá pre naše um, zvieratá, dajme tomu, sa dajú využiť, ale aj v odseku 15 sa spomínajú skutočnosti, ktoré ja vítam. Tu sa vyzýva komisia, aby sa podporovali investície do biopalív, aby sa tieto investície chránili. Ja to vnímam tak, že si to navzájom protirečí. Možno by ste, pán spravodajca, mohli e, nám vysvetliť, čo ste presne tu mali na mysli. Okrem toho, nebudem tu zachádzať do všetkých podrobností. Chcela by som len vypichnúť e, jednu vec a pozriem sa na celý kontext. Sektor dopravy e, predstavuje štvrtinu všetkých emisí CO2 Sektor dopravy ešte stále je na 94% závislý od fosílnych palív. A tiež platí, že tento sektor dopravy je jediným sektorom, v ktorom sa emisie v posledných 25 rokoch dokonca ešte zvýšili. Ani sa nechystajú nejaké zmeny v najbližšej dobe, ani eh, po dohode CETA, pretože sa eh, dokonca ešte očakáva zvýšenie objemu, dajme tomu, lodnej leteckej dopravy. E, zaviazali sme sa do konca tohto storočia o dekarbonizáciu, ale zdravý rozum mi hovorí, že doprava musí pri plnení tohto cieľa zohrávať významnú úlohu a v diskusiách o tom, ako obnoviteľné zdroje energie by sa mohli využiť e, ako palivo v doprave, počúvame neustále len rôzne výhovorky, že palivo nie je nejakým optimálnym riešením, že by sa mohlo využívať tak maximálne v homeopatických dávkach. Um, odhľadnúť od veľkých víziev, okrem iného napríklad v elektrifikácii, um, dopravy, eh, taktiež eh, výzvy, ktoré sú spojené s cestnou dopravou, ale aj železničnou člennou dopravou. Myslím si, že elektromobilita, mm, tak ako sa k nej stavíme teraz, eh, nie je dostatočne mobilita, je zložitá téma, musíme sa prestať snažiť e, presetovať jedno jediné riešenie, ktoré by malo fungovať pre všetky čiastkové problémy, keď sa pozriem na diskusie a tiež na keď sa pozriem na aktuálne legislatívne konania, mám dojem, že v súčasnosti sa v téme mobility v budúcnosti pohybujeme v politike malých krôčikov bez toho, aby sme vôbec vedeli, kam nás dlhodobo tieto kroky majú dostať. Myslím si, že potenciál tejto správy nespočíva v tom, aby sme v aktuálnych legislatívnych konaniach nejako zasahovali do ich priebehu a už teraz stanovali nejaké konkrétne podrobnosti e, pre e, legislatívu najbližších 10 či 15 rokov. Tie šance tejto správy spočívajú v tom, aby sme si uvedomili, e, aký je celý kontext, aká je naša súčasná pozícia, kam sa chceme dostať o niekoľko desaťročí a aké systémové zmeny sa teraz musia spustiť, aby sme vytvorili predpoklady pre dosiahnutie dlhodobých cieľov v budúcich legislatívnych eh, návrhoch sa bude dať zmeniť smerovanie, iba ak eh, to eh, celé nosné nastavenie bude správne. Musíme si práve tieto zásadné dejmy neskôr uzrejmiť, namiesto toho, aby sme si tu stanovali nejaké hraničné hodnoty či percentá už v tejto fáze. Teším sa na dobrú spoluprácu s kolegami. Myslím, že aj v radoch priemyslu podnikov máme dostatok inovácií, ktoré môžeme využiť. Ja dám za pravdu kolegovi Gizekomu. Myslím si, že aj priemysel potrebuje dostatok času na to, aby to dokázal um, uviezť do praxe, aby sme sa tým všetci viac priblížili našu spoločnému cieľu. Ďakujem. Ďakujem pekne, tenový spravodajca za GUE. Pani Kilo, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem aj spravodajcovi za jeho návrh. Spomína sa v ňom tiež e, to, čo je relevantné v sektore dopravy, e, vďaka čomu by sa nám podarilo výrazne znížiť emisie e, v sektore dopravy vďaka novým technológiám. Európska dopravná politika dlhodobo bola postavená na tom, že cieľe znižovania emisí sa plnia najmä vďaka rozvoju technológií v sektore automobilov a znižovanie emisie, ale v poslednom čase sme si uvedomili, že um, rôzne nejasnosti v sektore automobilovej dopravy vyvolávajú rôzne otázky, či tento sektor je skutočne odhodlaný znižovať emisie. A preto ja osobne považujem za mimoriadne dôležité znižovať emisie v doprave aj E, inými formami, nielen e, prostredníctvom rozvoja technológií. Myslím si, že najefektívnejší spôsob, ako zaistiť znižovanie emisí a dosiahnutie cieľov je široký súbor opatrení, ktorý pozostáva z e, rozumného plánu, využívanie verejnej dopravy, chôdze a taktiež bicyklovania, tak aby sa rozvíjali také technológie, ktoré v plnej miere nám pomôžu využiť doterajšie výdobytky, taktiež aby sa využívali digitálne služby v tomto sektore, aby sa využívali tiež e, rôzne cenové nástroje e, v, v procese voľby výberu dopravného prostriedku. Keď sa hovorí o bezemisného po- pohybu, v tom, e, aby sme to dosiahli, nám ešte bráni veľmi vysoká závislosť fosílnych palív a tiež um, v poslednom čase veľmi nízka cena ropy e, nám e, dosť ťažuje vzdialenie sa od týchto fosílnych palív. Chcela by som pripomenúť všetkým kolegom, že Európska únia má rôzne finančné nástroje a vďaka ním má dosť e, značný súbor rôznych opatrení financovania a považujem za nevyhnutné, aby tieto jednotlivé programy a nástroje, aby sa financovanie z týchto zdrojov e, nasmerovalo viac e, do dopravy na také projekty, na také um, pilotné projekty, ktoré by nám pomohli e, dosiahnuť znižovanie emisí, iba dokonca úplne zrušenie emisí v niektorých aspektoch sektora dopravy je dôležité, aby sa využili také nástroje v znižovaní emisí, ktoré budú zapadať do Ehm, rozhodnutí na komunálnej úrovni, na regionálnej úrovni v členských štátoch. E, mimoriadne dôležitú úlohu samozrejme budú zohrávať e, mestské oblasti, e, zhruba 23 totiž zo všetkých emisí z dopravy pochádza práve z týchto mestských oblastí. Ehm, okrem toho sú ehm, tiež potrebné e, vyššie kompetencie e, priamo na miestnej úrovni. Bola by som rada, keby e, sa čo najlepšie tieto kompetencie rozdelili, aby sa optimálne využili mestské oblasti na znižovanie emisí. Tiež si myslím, že digitalizácia a nové digitálne služby umožnili nové formy dopravy, ktoré, ak sa rozšíria, môžu znížiť potrebu vlastní vlastné auto a vytvoria tiež e, obrovský potenciál znižovania emisí aj v budúcnosti. Tento potenciál zatiaľ e, ešte nie je uznaný v návrhu správy. A dúfam, že aj tieto služby sa objavia aj v meskej doprave, aj v medzimeskej doprave, e, pretože tieto služby ponúkajú užívateľom veľmi jednoduché formy prepravy a tiež sú efektívne z hľadiska nákladov Chcela by som ešte spomenúť jeden detail, a síce, aj keď, dajme tomu, skopalnený zemný plyn e, sa uvádza e, ako druh paliva e, v prechodom období, myslím si, že by sa to malo vnímať len ako prechodný druh paliva, preto je potrebné zaistiť, aby infra, infraštruktúra, ktorá sa vytvorí s týmto cieľom, aby sa dala prepracovať tiež na um, bioplyn v budúcnosti. Um, myslím si, že zatiaľ to nie je dostatočne rozpracované v návrhu správy. Ja však predložím pozmeňovacie návrhy, v ktorých e, sa chcem k tomuto vyjadriť. Musím ešte e, zvorazniť, že e, sa s veľkým nadšením teším na spoluprácu s kolegami. Je to téma, ktorá mňa osobne veľmi nadchýna um, a považujeme za mimoriadne zaujímavú. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem pekne. Ďalej, Keith Taylor, skupina zelených, nech sa páči, ďakujem pekne. Takisto ďakujem aj, aj pani spravodajkyni za, e, pánovi spravodajcovi za e, teda k tomuto dobrému návrhu, k tým viacerým zaujímavým posunom, ktoré sú tam navrhnuté a pokiaľ ide o e, CO 2025 e, e, ciele zníženia pre auta e, dodávky, pokiaľ ide o reálne testovanie, teda testovanie v reálnom čase a takisto aj dopravné systémy pre prospech, v prospech spotrebiteľov. Ale poprosím vás, kolegovia, buďte trochu tiššie, lebo nemôžem dobre vystupovať. A my tiež nejaké pozmeňovacie návrhy budeme mať a dúfame, že e, doplňa túto správu. Sektor dopravy v EÚ je jediný sektor, ktorý, ktorému sa nepodarilo znížiť svoj klimatický dopad za posledné 10 ročia. A práve naopak e, emisie CO2 sa zvyšili od 10. roku 27%. A doprava dnes predstavuje e, takmer 30 všetkých európskych emisí. Takže ak chceme nejaké alebo tie naše ciele eh, ešte v rámci Parískej dohody splniť, tak okolo polovice storočia by to malo byť aj no niekde eh, pri nule. A potom pokiaľ ide o spotrebu ropy, to, tu predstav, tam predstavuje doprava takmer 70%, najmä preto, že na ceste sa veľa cestuje a takisto aj vo vzduchu. A teda naozaj je vidno, že dopravný sektor v EÚ je na neudržateľnej e, trase, e, ktorá ohrozuje kvalitu našho života a zdravie e, našich občanov. A e, bez e, e úspechov v oblasti mobility nikdy naše cieľe v oblasti klimatických zmen nesplníme. A takisto e, je to dôležité aj pokiaľ ide o znižovanie našej závislosti od e, dovažaného, dovaženej ropy a odolnosť voči prípadným e, budúcim e, krízam v tejto oblasti. Takže e, my chceme internalizovať externé náklady v doprave. Napríklad, ak máte kerosen, ktorý je bez dane v prípade letectva, to nie je férová súťaž a vlastne je to vec, ktorá ide proti trvalo udržateľnejším spôsobom alebo formám dopravy. Takže Vieme, že doprava je významným zdrojom e, aj znečistenia vzduchu, to súvisí e, s kardiovaskulárnymi chorobami, e, s dýchacími chorobami a ja viem, že je tu istá snaha v tejto správe znižovať klimatické zmeny, a teda tieto emisie, ale nesmieme nevyužiť ani príležitosť, aspoň ja si to myslím, venovať sa vážnym a naozaj závažným dôsledkom aj znečistenia vzduchu. Asi nikoho neprekvapí, že nízka kvalita e, ovzdušia e, je e, najväčším problémom v mestských oblastiach. Máme tam napríklad veľa používania dieslových motorov a to je tiež jeden z konkrétnych problémov v európskych mestách. Sú tam aj ďalšie, napríklad aj Svetová zdravotnícká organizácia hovorí, že práve dieselové e, motory, teda, že diesel je karcinogen e, a preto by som bol rád, aby sme my zvážili vôbec zákaz dieselových motorov, e, pretože tie e, pretože inak sa zhoršuje kvalita ovzdušia a e, celkové tie zápchy, ktoré v mestách máme, e, len E, máme napríklad z Británie medzi rokmi 2020 a 2030 predstavujú odhadom až 47 miliard eur a naozaj e, počet obyvateľov práve v mestských oblasti sa stále zvyšuje a e, práve mobilita v meste tá predstavuje 70 e, dopravného znečistenia 40 CO2 e, emisí. To všetko ukazuje o tom, že naozaj veľmi akutnou otázkou je pre nás práve presun E, smerom k trvalo e, udržateľnejším, udržateľnejším spôsobom e, dopravy. A tie mestské dopravné systémy, tie podľa nás ponúkajú najlepšie šance pre nízkouhlíkovú dopravu. 60% mestských jazd alebo ciest je menej ako 6 km, alebo sú kratšie ako 6 km, čiže o to viac treba podporovať nemotorizovanú mobilitu. Kráčanie, bicyklovanie, kombinácii s verejnou dopravou, mestskou hromadnou dopravou, carpooling, carsharing, prípadne treba do toho integrovať mm, aj nejaké kanály alebo e, rieky alebo dopravu po nich tam, kde to je možné. A e, teda naozaj máme tu e, príležitosť pre vytvorenie intermodálnej mobility a reťazcov v rámci nej. My momentálne aj tú prepravu máme takú, ktorá sa stále e, spolieha najmä na tú cestnú prepravu. Tam tiež by sme mali e, zmeniť e, systémy, napríklad pokiaľ je dodávky toho tzv. posledného kilometra. Takže aj tam takýmto spôsobom by sme mohli proti tým úzkým miestam alebo proti tým problematickým miestam takýmto spôsobom bojovať. Takže máme tu potenciál spraviť, e, spraviť veľa. Môžeme znižovať CO2 e, vo vzduchu, môžeme tie všelijaké e, znečistujúce látky znižovať. To všetko sa nám môže podariť a teším sa, že s kolegami na tom budeme spoločne pracovať. Ďakujem pekne, Kit. Ďalej pani Evi, FDD. Ďakujem, pán predsedajúci, a ďakujem kolegovi Zofolimu za stanovisko. No, začnem všeobecnou úvahou nadviažem na ostatných kolegov emisie v sektore dopravy rastu A to ukazujú aj údaje z rôznych správ, napríklad Európskej agentúry pre životné prostredie a podobne. To znamená, že e, skutočne e, to, čo sa odohralo v súvislosti s Dieselgate, je e, príkladom danej situácie. A takže je e, na mieste e, trvať na tom, aby sa urýchlil postup pri obmedzovaní emisí CO2 a takisto som za to, aby sa zlepšil celkový systém kontroly a dodržiavania požiadaviek a kontroly e, a testovania spotreby priamo e, v prevádzke. A skutočne čo najskôr treba e, emisie znížiť. A treba takisto pripomenúť, že ten faktor súladu, o ktorom sa tu hovorí, to je v podstate politické rozhodnutie. Pochopiteľne treba dať výrobcom automobilov určitý čas, aby sa prispôsobili situácii, a máme dnes k dispozícii také technológie, ktoré umožňujú rešpektovať e, stanovené e, limity. A hovorí sa tu takisto o princípu technologickej neutrality. Toto je princíp, ktorý nás, obávam sa, doviedol úplne na cestie. Dnes už prakticky nie je možné riadiť sa týmto princípom a neuvedomovať si, že treba uprednostňovať e, jednoducho nové, moderné a menej znečistujúce technológie. E, napríklad celá tá záležitosť e, s filtrami pevných častíc pri dieselových motoroch. Toto všetko v podstate je niečo, pričom by som sa chcela spýtať a pýtam sa aj komisie, je vôľa vôbec e, zaoberať sa touto témou a spustiť e, dôkladné vyšetrovanie, pretože okolo toho je veľa e, zmetkov. Dnes sa máme k dispozícii údaje, ktoré ukazujú, že takéto filtre v podstate nie sú účinné, tie pevné častice sa dostávajú naďalej do vzdušia a spôsobujú ďalšie škody na ľudskom zdraví. Nehovorili sme napríklad ani o oznámení komisie o, akustickom znečistení. To je ďalší závažný problém, ktorý každý rok spôsobuje veľa úmrtí. A tu by sa určite malo takisto urobiť viac. A nesúhlasím so spravodajcom, pokiaľ ide o zahrnutia systému ETS v prípade leteckej a námornej dopravy už máme veľa skúseností, e, ktoré ukazujú, že v letectve aj v námornej doprave sú e, k dispozícii mnohé ďalšie konkrétnejšie a účinnejšie opatrenia. Napríklad takým banálnym príkladom v letectve, v leteckom priemysle je to, že v podstate emisie za posledné roky narastajú. To znamená, že žiadne zlepšenie nenastalo a tie náklady platia spotrebitelia, všetci my, ktorí si kupujeme letenky, pretože teda skutočne sa tá tiež nákladov za ETS alebo súvisiacich s ETS prenáša na koncových spotrebiteľov. Je ďalších e, mnoho opatrení, ktoré možno zaviesť aj v námornej doprave, ktoré môžu umožniť výrazné zlepšenie napríklad e, fiskálne stimuly, ktoré podporujú prechod e, na e, pohodné jednotky, ktoré používajú menej znečistujúce palivá. No a samozrejme mohli by sme dokonca navrhnúť, aby sa začali používať opäť plachty, No ale to by možno ani nebolo až tak úplne nemiestne v dnešnej dobe. Takže e, chcem pripomenúť e, jednu vec, ktorá ma v oznámení komisie potešila a to, že je potrebné e, eliminovať priame a nepriame podpory pre fosílne paliva v členských krajinách. Aj Taliansko je jednou z krajín, ktorá subvencuje fosílne palivá. Zároveň e, súhlasím takisto s potrebou vypoložiť väčší dôraz na železničnú dopravu a elektromobilitu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Dornano, ENF, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. E, ja sa chcem poďakovať pánovi Zafolímu za jeho prácu a ešte tam chcem doplniť splniť viaceré pozmeňovacie návrhy. tešíme, ma, že tu chceme určiť e, tie ciele e, na rok 2025, pokiaľ ide auta a dodávky, chceme, aby sa tieto ciele pokiaľ možno harmonizovali na globálnej úrovni. Ale trvám na tom, že treba zostať veľmi e, v plnom súlade so závermi expertov Svetového fóra, pokiaľ ide o harmonizáciu e, nariadení pre vozidla, takisto aj e, Európskeho e, ekonomického výboru pri e, OSN. Čo sa týka e, nejakého E, zavádzania nových e, cyklov, tak treba pamätať na reciprocitu aplikovania nových e, cyklov na celosvetovej úrovni, teda konkrétne v USA a v azijských krajinách, ktorých sa to týka. Takisto podporujem iniciatívu, pokiaľ ide elektrické vozidla a batérie novej generácie. Treba, aby sme tieto iniciatívy vykonávali spoločne s tými krajinami, ktoré to majú záujem nie iba na európskej úrovni, pretože medzinárodné normy sú potrebné, pokiaľ ide o transparentné eh, označovanie, tak aby spotrebiteľ vedel pri eh, spotrebe konkrétnych palív eh, v nových vozidlách. Ja si myslím, že treba aj toto dať akú istú úlohu medzinárodným, primeraným medzinárodným, alebo na to určeným medzinárodným organizáciám, pokiaľ ide o tie E, ťažké, nákladné vozidla, takže pokiaľ ide o znižovanie emisí po roku 2025, aj tam by komisia mala podporiť akciu v rámci kontextu hore uvedeného svetového fóra. Čo sa týka autobus, mestských autobusov s nízkouhlíkovým Eh, charakterom, povedzme, eh, tam by som bol rada, aby sme európsku legislatívu prispôsobili tak, aby sme mohli ekologické kritéria lepšie eh, využívať aj pri verejnom obstarávaní. A mali sme toto Dieselgate a potom by sme mali jasne hovoriť o tom, že na celosvetovej úrovni by sme mali prijať reguláciu pre štandardizáciu takýchto vozidiel, tak aby e, to mm, hodnotenie bolo nestranné po, tejto, po tomto škandále, škandáli. E, čo sa týka uh, o, uh, pokiaľ ide o tú poslednú tam treba e, takéto normy aplikovať e, v tom prípade, pokiaľ e, budú tieto normy aplikované aj v iných krajinách. Čo sa týka sektoru letectva, ten môže prispieť k tomu, aby sa vykonávali a realizovali klimatické ciele na rok 2030, aj takisto Parískej dohody v kontexte organizácie, medzinárodnej leteckej organizácie, ktorá má túto úlohu. Myslím si, že treba si všimnúť aj aktivity medzinárodnej na mornej organizácie, pokiaľ ide o znižovanie emisí. Samozrejme, treba povzbudzovať ďalej e, e ďalšie znižovanie emisí CO2, tak ako to IMO e, podporuje e, v medzinárodných prístavoch. Najďalej chceme vykonávať a realizovať dekarbonizáciu e, alebo dlhodobú dekarbonizáciu e, dopravného e, sektoru, ale malo by to byť vždy v súlade e, so poďme, súhlasom e, primeraných a na to určených medzinárodných štruktúr. Ďakujem pekne všetkým teňovým spravodajcom. Teraz už e, času nemáte, alebo nemáme veľa, takže najprv by som uzavrel zoznam rečníkov. Či ešte bude pán Eckhout a ešte ďalší kolega a budete hovoriť maximálne hodinu, teda minútu a Pani Dolhaj, nech sa páči. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pánovi spravodajcovi. A chcem sa vrátiť k biopalivám. Súhlasím, že treba tie investície, ktoré momentálne existujú, ponechať, ale to sa mi zdá, že by bolo v súlade, pokiaľ ide o tie paliva prvej generácie. Tieto paliva prvej generácie, ktoré pochádzajú napríklad skolzy, tie by e, boli vlastne otázkou e, európskeho polnohospodárstva, aby tam bola istá nezávislosť, pokiaľ ide o proteíny, e, ktoré dnes sa importujú, importu dovážajú a majú napríklad aj GMO organizmy. Hovoríme napríklad, napríklad teda o prípade repky. A čo sa týka obehového hospodárstva, tam už sme vlastne v tejto logike, pretože vychádzajúc z polnohospodárskej produkcie, napríklad repky, e, tam vlastne proteín zoberieme a vytvárame paliva, biopaliva. Čiže de facto sme naozaj v rámci toho obehového hospodárstva, sme v tomto kontexte začlenení a biopaliva aj pre e, polnohospodárov sú istým spôsobom doplniť tie príjmy, ktoré v súčasnosti častokrát sú veľmi nízke. Na záver chcem povedať, že v tejto správe, keď sa píše, že postupne chceme e, tie uhlíkové paliva e, postupne eliminovať, tak, e, čo, tak mali by sme na to pamätať aj v súvislosti so smernicou o obnoviteľných zdrojoch energie. Ďakujem pekne. Ďalej pani Šarapieri, nech sa páči. Eh, Ďakujem pekne. Ďakujem pánovi spravodajcovi zo Folimu. Treba rozličovať medzi sektormi. 4. a 5. balíček, tam by Európska komisia mala pripraviť nižšie faktory e, súladu, to sme už spomínali. Treba zabezpečiť, aby autá neprekračovali e, tie jednotlivé požiadavky. Treba pamätať na to, že mnohé autá budú rámci európskych požiadaviek vlastne zrušené, tak povediac. A súhlasím aj s pánom spravodajcom. A potom ďalšia vec, kde e, už nesúhlasím, ten e, sektor lodnej dopravy, tam je e, veľký, e, e tam je veľká kríza, netreba to dávať ešte ďalej pod tlak, povedzme, e, takýto, tento, e, tento druh e, zasielateľov, teda, pretože e, mnohé veci, ako napríklad situácia v Turecku, Brexit a tak ďalej, to všetko dávajú týchto ľudí pod tlak a Európska únia nerobí v tejto veci dostatočne e, veľa. Treba takisto pamätať na to, aká je naša pozícia konkurenceschopnosti. Kvalita vzdušia na mori je oveľa vyššia ako v meste a pokiaľ ide o dopravu e, cest, no tam sa ešte dohoda spraviť e, veľa. Takže prečo spravodajca hovorí, že e, letecké spoločnosti toho nespravili dosť veľa, nerozumiem tomu. A takisto budeme mať aj nejaké pozmeňovacie návrhy. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalej, pán Balčan. Köszönöm a szót. Nyilván az adat bizonyítja, mm, Balcov, pardon. E, ďakujem pekne. Ako vidíte, pán e, predseda, vidí, vidíme všetci, že e, toto je veľmi dôležitá téma pre Európsku úniu a čo sa týka skleníkových, alebo teda emisí skleníkových plynov, keď sa pozrieme na tie tak 20% z nich pochádza práve z dopravy a napríklad vozidla, elektronické vozidla, tie sú samozrejme dobrým riešením, ale na to potrebujete mať aj infraštruktúru, tie nabíjacie stanice a tak ďalej. Čiže treba sa spýtať, aké čisté reálne, alebo aká čistá táto energia je, tí, ktoré požíva, tú, ktorú používame v elektronických autách, pretože elektronická, elektrická energia, ktorú e, používajú tieto auta, tá tiež niekade musí e, pochádzať. A akého je pôvodu? Nemecko treba samozrejme pochváliť, pretože 45 elektrickej energie, e, ktorú používajú tieto auta, pochádza e, z veternej a slnečnej energie, ale v ostatných krajinách sa väčšinou používa uhlie, takže je to veľmi špecifická situácia. Málo kedy sa stane, že táto elektrická energia je reálne čistého pôvodu. Napríklad, keď sa pozriete na bicykle, E, na Mursovskom letisku, kde môžete bicyklovať a to dostanete energiu. Dobre, to je čistá energia, ale tá ostatná elektrická energia, energia ktorú používajú napríklad tieto auta, tá už čistá nie je. Takže ak chceme podporovať využívanie elektrických vozidiel, treba sa vždy pozrieť najmä na pôvod takéto elektriny. A takisto treba vyjasniť definície. Potrebujeme čistú elektrickú energiu a jadrová energia je tiež zdrojom elektriny alebo elektrickej energie. Takže nepamätajme alebo nemyslíme vždy iba na tie tzv. zelené zdroje, pretože aj jadrové elektrárne by mohli prispieť k tomu, aby sme e, generovali čistú elektrickú energiu. Ďalšia rečníčka, pani Meissner, ďakujem pekne. 1,5 minúty nie je veľa, ale ja by som chcela ešte niekoľko vecí spomenúť. Um, po vyšetrovaní boru EMISA ukázalo, že diesel mm, bol zneužitý v eh, nesprávnom nastavení testov, ale vieme, že ani eh, NOx nie je bez rizika. Musíme sa snažiť, aby to, čo sa rozhodne, aby sa presadzovalo aj do praxe. Myslím, že by to bolo veľmi prínosné pre životné prostredie. Ďalej druhá vec. Single European Sky, teda jednotný priestor leteckej dopravy, toto by mohlo priniesť obrovské úspory. Ešte stále e, tu panuje ten starý e, spor e, medzi Španielskom a Britániou o Gibraltar. Ja naozaj to absolútne nechápem, ako je možné, že sa tak veľa blokuje kvôli takej banalite. To, čo povedala kolegyňa Kilonen, tiež podporujeme spoločným vzdielaným druhom ekonomiky. Dokážeme toho veľa dosiahnuť. Musíme sa snažiť vytvoriť politické predpoklady, rámcové predpoklady pre um, rozvoj mestská mobilita, to spomenul Keith Taylor, tu je obrovský potenciál znižovania emisí, ak bude dostatočná ponuka, ale musíme si uvedomiť, že aj vidiek musí byť dosiahnutelný a nemôžeme k tomu pristupovať rovnako, rovnakými metrami, musíme to rozlišovať v programoch ďalej. Um, infraštruktúra pre alternatívne formy dopravy a tiež pre paliva LNG, CGL, vodík. V Švedsku sa pracuje na vodíkovej stratégii. Toto sa musí presedieť v praxi. Zatiaľ to ešte trošku zaostáva. Ešte posledná vec. Vodná letecká doprava. Máme tu, dajme tomu, fotoakciu pre uzrateľné ciele rozvoja. Ja by som bola rada, keby sme sa snažili o celosvetové zniženie emisí v týchto sektoroch. To by nám najviac pomohlo. Ďakujeme pekne. Ešte posledný rečník, pán Eichhout. Half minute. 1,5 minúty, nech sa páči. Thank you very much. Ďakujem pekne. Poprvé chcem sa poďakovať eh, pánovi Zofolimu za jeho stanovisko k tejto dôležitej téme. A chcem zdôrazniť, že tu hovoríme o budúcnosti našej mobility Európe, tu na našom kontinente. A myslím, že naozaj by sme mali e, pristupovať k tomu tak kreatívne. Hovoríme o budúcej e, mobilite. Keď sa teraz pozriete, ako sa dnes, e, napríklad, aká je dnes nastavená mestská mobilita v Európe, to sa bude kompletne meniť. A bude sa to meniť, keď to spravíme dobre a bude to na prospech všetkých ľudí, ktorí v mestách v Európe žijú. A keď hovoríme o nastavení nejakých cieľov pokiaľ ide elektromobilitu, tak to je presne e, o tom. Ide o to, aby spalovacie motory v centre mesta sme postupne odstraňovali. Nie ide iba o emisie CO2, ale ide aj o znečistenie ovzdušia. To je to, čo nám to o čo nám tu ide. A to sa nezmení len vtedy, ak sa pozriete iba na trh a budete dúfať, že ten trh sám od seba riešenie vygeneruje. Celá infraštruktúra fosílnych palív bola vybudovaná na základe politickej podpory od začiatku. Čiže keď to chceme zmeniť, tak opäť potrebujeme konkrétne politiky. A potom posledná poznámka, aké e, e, nastavovanie cieľov. E, nezabúdajte, že máme tu jednu krajinu, nepoviem, ako sa volala, začína na N, a pôvodne mala cieľ podpory veľkých aut. A teraz má už relatívny cieľ e, na výrobcu auta. E, čiže pokiaľ niekto bude opäť podporovať to, že poďme smerom e, k zne, znižovaniu cieľov a nie podľa kilometra, tak každým sú to Nemci. Dobre, ďakujem pekne. Takže teraz 5 minút komisia Pán kolega z DG Move, nech sa páči. E, poprosím vás stručne. Thank you. Thank you very much, chairman. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Veľmi radi sa pridáme k tejto diskusii, aby sme e, preskúmali tento návrh stanoviska. Môžem neskôr povedať, že po prečítaní oznámenia ste dospäť k záveru, že toto oznámenie je veľmi obsažné Poslanci e, sa už k tomu vyjadrili isté, že máme pred sebou veľké výzvy. Komisia zdôraznila opäť e, svoj celkový cieľ znižovať e, emisie v doprave o 60 do roka 2050 v porovnaní s rokom 1990 a tých 60 to sa musí dosiahnuť v porovnaní s rokom 1990. V súčasnosti sú emisie od roka 1990 vyššie zhruba o 20 teda Mm, musíme dosiahnuť naozaj obrovskú zmenu. Stratégia podrobne popisuje jednotlivé kroky, ktoré budú potrebné a tiež konkrétne uvádza aj e, iniciatívy komisie, ktoré komisia chce preložiť v najbližších niekoľkých rokoch v priebehu tohto mandátu ešte. Chcel by som e, v rýchlosti prebehnúť tieto oblasti, ak dovolíte, najskôr e, štandardy emis emisí CO2 pre osobné vozidlá a nákladné vozidlá, užitkové vozidlá. Komisia, ako ste už spomenuli, pripravuje k tomuto oznámenie pre obdobie po roku 2020. E, bude tu snaha posilniť e, prechod na nízkoemisné vozidlá. V hodnotení dopadu sa už teraz vyhodnocujú výhody a nevýhody viacerých rôznych možností z hľadiska e, prísnosti dodržaných kritérií a tiež e, načasovania. Teda chystá sa to. Už bolo prijaté rozhodnutie v snahe zaviesť nový testovací cyklus, ktorý e, vstúpi do platnosti tento rok a ten nám výrazne pomôže znižovať e, tie medzery medzi laboratórnymi výsledkami a skutočnými jazdnými vlastnosťami vozidiel. Snažíme sa tiež samozrejme posilniť aj aspekty dohľadu nad trhom pre ťažké užitové vozidlá. Tu komisia oznámila, že má v pláne navrhnúť štandardy aj pre tieto ťažké e, užitkové vozidlá v priebehu tohto mandátu. Predovšetkým chceme predložiť certifikáciu CO2, tiež monitorovanie s tým súvisiace, tak aby sa to zaviedlo pre ťažké e, užitkové vozidlá a očakávame, že sa to podarí uzavrieť čím skôr a teda už čo skoro. Viacero poslancov spomenulo ostarávanie, dajme tomu, ekologických autobusov. Verejné obstarávanie tiež pozorne sledujeme, aj to môže pomôcť k nízkoemisnej mobilite. Komisia v súčasnosti vykonáva hodnotenie dopadov na v kontexte smernice ekologických vozidiel. Tu sa očakáva legislatíva v 4. roku tohto roka. Chceme dosiahnuť jasnejší, efektívnejší návrh. Emisie NOx sa tu tiež spomenuli viackrát a tiež faktor konformity. Ako už komisárka Bienkovská oznámila, komisia chce každoročne vykonávať revíziu faktorov konformity s cieľom dosiahnuť tento faktor vo výške 1 v prípade NOx čo najskôr. Revízia za tento rok teda z roku 2015 prebehne tak ako už bolo oznámené na stretnutí 31. marca tohto roka. Čo sa týka leteckej dopravy, aj toto už bolo spomenuté. Isté viete, že IKO, organizácia, ktorá reguluje civilné letectvo na globálnej úrovni, odsúhlasilo mechanizmus založený trhu, ktorý sa začne uplatňovať od roka 2021 ale konkrétne aspekty sa ešte stále e, vyjednávajú a práve preto komisia nedávno navrhla pokračovať e, naďalej v pozastavení a prečítavania zatiaľ ešte nie je v plnej miere zahrnutá letecká doprava, za ktoré teraz nebolo by to prínosné. Preto sme navrhli parlamentu a rade, aby rozsah pôsobnosti ETS pre leteckú dopravu naďalej tak ako v minulom roku, e, bolo rovnaké povahy, až kým sa to nepodarí úplne vyjednať na medzinárodnej úrovni. Ďalej, čo sa týka lodnej dopravy, všimol som si v návrhu stanoviska, aj keď na tom sa ešte tiež pracuje. Tvrdí sa tu, že od roka 2023 by aj lodná doprava mohla byť zahrnutá do ETS. Aj toto sa zvažuje v parlamente, ale Takéto kroky, ak by sa od nich malo rozhodnúť už teraz, pravdepodobne by nám to nepomohlo dosiahnuť e, priaznivé výsledky na medzinárodných fórach, ako napríklad IAO e, a IKAO. Teda nie sme za to, aby sa to rozhodlo už teraz. Chceme, aby tieto medzinárodné orgány si uvedomili, čo dokážu dosiahnuť e, samé, ako a potom predložíme my príslušné návrhy. A ešte k biopalivám. Viete, že existuje smernica obnoviteľnej energii, ktorá bola predložená v novembri minulého roka. Je tam snaha dosiahnuť rovnováhu medzi na jednej strane produkciou biopalív a výhodami s tými spojenými, ale tiež poskytnúť záruky tak, aby sa nepodporovali neželané dôsledky produkcie biopaliv. Máme teda už niektoré tieto legislatívne návrhy v parlamente. E, dá sa ich čakať ešte viac, ale stratégia tu vlastne popisuje, čo sa dá očakávať v najbližšej dobe. Samozrejme, bude si to vyžadovať ešte veľké úsilie. Budeme musieť nastaviť tieto návrhy tak, aby boli čo najambicioznejšie. Dekarbonizácia dopravy totiž je veľmi dôležitým cieľom. Ďakujeme pekne. Ešte sa chcem opýtať, či spravodajca sa chce vyjadriť, možno na pol minútky. Ďakujem kolegyne a kolegovia za všetky príspevky. E, potvrdili ste, ako náročná, komplexná je táto téma, zároveň e, téma, ktorá vzbúdza veľký záujem. Myslím, že sa všetci zhodneme na tom, aký je cieľ obehové hospodárstvo, e, rozvoj, nový životný štýl. No, pokiaľ ide o ten pokrok, e, nástroje, rýchlosť postupu, myslím, že aj tu e, sa všetci zhodneme. Je to problém, ktorý takisto musia riešiť národné a miestne orgány. Je potrebné e, spojenectvo medzi priemyslom a e, aktérmi životného prostredia. Samozrejme je potrebné zapojenie spotrebiteľov a občanov. Je to takisto výzva pre politiku. E, jednoducho sústrediť ambície, myšlienky a, a, a prepojiť ich so všetkými dostupnými zdrojmi. Musíme jednoducho mať odvahu a stanovovať si ambiciozne ciele, a to v záujme e, európskych občanov. Ďakujeme veľmi pekne. A čo sa týka e, časového plánu lehota na pozmiac návrh vyprší 3. maja o 11. hodine. Hlasovanie v bore NV prebehne 29. júna a hlasovanie v bore TRAN prebehne 5. septembra. Hlasovanie v pléne následne sa ešte potvrdí. Teraz i hneď musíme pristúpiť k 12. bodu a síce výmena názorov s komisiou a s agentúrou pre lieky o vplyvoch nezákonných farmaceutických postupov na zdravie občanov. Dávam i hneď slovo pánovi Anžiovi Rysovi, ktorý zastupuje DG Sante na zhruba 4-5 minút. Prosím, nech sa páči. Good afternoon. Uh, thank you, Chair. Uh, I would like to príjemné popoludnie. Najskôr e, krátky úvod, ak dovolíte, do témy v sektore e, farmaceutických výrobkov a postupov je snaha e, dopracovať sa k takým výsledkom, ktoré budú priaznivé a výhodné pre pacientov. Parlament a rada poukazujú na dôležité otázky hľadiska fungovania farmaceutických systémov, najmä No, čo sa týka pacientov a ich prístupu k takýmto inovatívnym druhom liečby. Koncom tohto roka komisia chce predložiť analýzu dopadov iniciatív v legislatíve EÚ vrátanie SPC, teda doplnkových e, certifikátov ochrany, tak aby sme vyhodnotili ich dopad na inovácie, dostupnosť e, k týmto výsledkom. Čo sa týka e, konkurenčného práva, po výsledkoch prieskumu v roku 2008 až 2009 komisie e, národné konkurenčné orgány spolu s komisiou e, sprísnili svoj prístup a tiež sa začali spúšťať prístupy pod názvom Pay for Delay. Taktiež sa od roka 2009 zvyšila spolupráca s ktorými v decembri minulého roka komisia zverejnila svoju siednú správu o monitorovaní patentov, ktoré sa týkajú roka 2015. Celkovo tie, táto správa odhaluje, že potenciál potenciálnych problémových patentov je e, nízka. Zároveň komisia monitoruje celý sektor zdravotnej starostlivosti a v prípade potreby zasiahne v prípade, že skonštatuje e, porušenie pravidel hospodárskej súťaže. Okrem toho, po záveroch e, Rady z júna minulého roka o posilnení rovnováhy v farmaceutickom systéme v Európskej únii aj v členských štátoch Komisia spolupráce s národnými konkurenčnými orgánmi v Európskej konkurenčnej siete vypracúva správu o ostatných prípadoch v sektore farmaceutických výrobkov konkrétne obvinenia o podplácaní lekárov zo strany farmaceutických firiem musia vyšetrovať členské štáty. To zahrňa aj prípady v zahraničí, ktoré sa môžu vyšetriť v tom OECD dohovoru o podplácaní verejných predstaviteľov v prípade akéhokoľvek podozrenia, zneužívania európskych prostriedkov v farmaceutickom sektore alebo um, firiem zdravotnej starostlivosti. Toto všetko by sa malo postupovať OLAFu. Komisia uznáva závažnosť korupcie v sektore zdravotnej starostlivosti a monitoruje protikorupčné kroky v sektore zdravotníctva v rámci Európskeho semestra hospodárskej správy. Komisia tiež zverejnila správu o tejto téme v roku 2013. Ďalšia štúdia sa teraz aktualizuje. Komisia tiež v roku 2015 e, skupila národných odborníkov, ktorí sa zameriavajú na, na korupciu v sektore zdravotnej starostlivosti, zameriavajú sa na lobovanie, transparentnosť a tiež rozhodovací e, proces e, v zavádzaní farmaceutických výrobkov na trh. Na to, aby farmaceutický sektor mohol pomáhať zlepšovať zdravie našich občanov, je potrebné, aby celý tento sektor zodpovedal potrebám spoločnosti A preto v roku 2013 komisia podporila eh, diskusie o etike a tiež eh, o spoločenskej zodpovednosti firiem v sektore farmaceutického priemyslu. Pridal sa zoznam eh, nosných zásad z hľadiska transparentnosti okrem iného aj v oblasti interakcií medzi zdravotníckým personálom, organizáciami na zastupovanie pacientov, aj farmaceutického priemyslu okrem iného. Minimálne štandardy na európskej úrovni boli už vytvorené a implementačné mechanizmy na úrovni členských štátov sa tiež začali monitorovať. Je povzbudivé, že priemysel zohľadňuje tieto prístupy po vývoji a revízii svojich vlastných eh, usmernení o regulácii. Ďakujem pekne. Predpokladáme, že ešte eh, doplní moje vyjadrenia aj agentúra. Dostáva teraz slovo a profesor, ktorý zastupuje agentúru EMA na 3 až 5 minút. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Ďakujem za to, že ste nás pozvali na túto diskusiu. Nezákonné farmaceutické postupy môžu mať veľmi závažné dopady na ľudské zdravie, e, na zdravie zvierat. Naša agentúra sa tejto téme venuje s veľkou pozornosťou. Tieto postupy ste, že môžu mať za následok v konečnom dôsledku zníženie dôvery verejnosti, aj keď sa možno občania bude cítiť súčasťou celková dôvera v e, subjekty zdravotnej starostlivosti je dôležité na to, aby sme dokázali chrániť a zaistiť vysokú kvalitu vedeckej e, práce, ktorú odvádzame, a tiež aby sme dokázali chrániť e, vývoj a výskum, ktorý prebieha v priemysle. Akékoľvek nekorektné správanie môže toto ohroziť. Mnoho z informácií, ktoré dnes e, tu zaznievajú v diskusii, nesúvisia celkom priamo, dajme tomu, IP patent, taktiež IP režim a tiež plnenie toto je skôr e, tematikou v inej oblasti, nie. Nespadá to do kompetencií našej agentúry. Myslím si však, že by som sa mohol vyjadriť e, k niektorým argumentom. My sa snažíme predovšetkým o transparentnosť. Zlepšili sme prístup k dokumentom a teraz implementujeme proaktívne zverejňovanie klinických skúšok. To samozrejme prispeje k lepšej ochrane a k prevencii pred nesprávnym správaním, aspoň v niektorých prípadoch. Ďalší faktor, na ktorý máme priamy vplyv, spočíva v kontrolách z hľadiska integrity údajov a tiež E, z hľadiska dobrých klinických postupov, dobrých e, lekárskych výrobných postupov. Tu neustále vykonávame e, rutinné kontroly, inšpekcie, buď na požiadanie vyvolané nejakými konkrétnymi udalosťami, alebo iba námatkovo. Čo sa týka cien, ani tu nemáme priamy vplyv na cenotvorbu, ale domnievali sme sa, že by sme mali predsa len niečo urobiť. Snažili sme sa preto posilniť spoluprácu s orgánmi HDA a chceme poukazovať na pridanú hodnotu liekov, lekárskych výrobkov a tiež chceme zvýšiť efektívnosť celého tohto procesu a chceme zaistiť dostupnejšie lieky aj s využitím rôznych iných možností na vykrytie nákladov. To je naozaj to maximum, čo vám dokážem dať v priebehu troch minút. Dobre, ešte minútu. Ešte jednu vec by som možno spomenul. Tá súvisí s prístupom k dokumentom a tiež to súvisí s úspešnosťou prvého zverejnenia. My sme zverejnili viac ako 300 tisíc strán v prvých niekoľkých mesiacoch. 13 eh, konkrétnych výrobkov eh, je k dispozícii a podliehajú verejnej kontrole a to celkom iste zvyšuje dôveru verejnosti. Chceli by sme celý tento proces eh, urýchliť. Je to veľká záťaž na našich pracovníkov, ale Napriek tomu sa snažíme eh, všemožne zvyšovať transparentnosť týchto procesov. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz by som dal slovo našim kolegom. Najskôr pani Šajpírik, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Pre Holandsko je táto téma veľmi dôležitá. Vyvoláva veľkú pozornosť. U nás boli problémy s falšovaním, ale zároveň máme nedostatky liekov. Ja som si pozorne vypočula diskusiu, ale u nás je to žiaľ čoraz väčší problém. Niektorí pacienti boli nútení minulý rok prejsť na iné lieky a to im spôsobilo veľké problémy. A Holandský inštitút pre výskum e, sa na to zameral, e, vypracoval štúdie, 30 pacientov e, sa cítilo horšie po tom, čo zmenili lieky. A Takéto kroky stoja obrovské peniaze našu spoločnosť a tiež to kazí povesť celého tohto sektora. Chcem sa vás zapýtať, hovorila som o tom aj s inými ľuďmi, ako môžeme predchádzať takýmto udalostiam v budúcnosti. Vy ste sa vyjadrili v istom zmysle dosť pozitívne, ja však eh, mám dosť negatívny obraz eh, o celej situácii, keď počúvam eh, reakcie z Holandska. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pani Grosted, ďakujem pekne. Myslím si, že toto je diskusia, ktorá nás núti postupovať veľmi obozretne a presne. Farmaceutické laboratória a žiaľ sa dopustili zneužívania nekalých hospodárskych e, krokov. To nechceme spochybňovať. Je to odsudenia hodné správanie. Musíme to jednoznačne odsúdiť naozaj. Je to v podstate e, zločin sú to kroky, ktoré e, sú v rozpore so zákonom a ak e, sa zistilo niečo nezákonné, tak je potrebné, aby zasiahli orgány činné v trestnom konaní a je potrebné ich potrestať. Ale potom, čo sa to všetko skonštatuje, chcela by som zdôrazniť, že nesmieme iba kvôli tomu hádzať celý tento sektor do jedného vreca a diskriminovať ho tým. Vidím, ako sme zareagovali v prípade automobilového priemyslu eh, na Margo Volkswagenu. Musím upozorniť, že eh, to neznamená, že v prípade, že je tam jeden, jedna čierna ovca, že všetci sú automaticky zlí. Myslím si, že by sme nemali eh, padnúť do tejto pasce. Bola by som rada, keby sme to nemiešali. Hovoríme tu o nezákonných postupoch. Samozrejme, všetko, čo s tým súvisí, čo sa týka cien, e, dĺžky liečby, dĺžky platnosti patentov. Máme tu stanovené pravidlá, ktoré podliehajú dohľadu a nemôžeme automaticky predpokladať, e, že prebiehajú um, podvody, pretože to bráni ďalšie inovácie. Chcela by som zúrazniť jednu vec. Laboratória to sú firmy, ktoré Ehm, samozrejme vychádzajú z logiky zisku, ale sú to zisky, ehm, ktoré umožňujú potom investovať ehm, dosť rozsiahle sumy do vývoja nových liekov. Práve zisky im pomáhajú lákať ďalšie investície, získovať kapitál, ktoré im pomáhajú potom inovovať, eh, tak aby sa tým nepodkopával základný výskum a zisky im tiež umožňujú E, e, lákať tých najkvalitnejších pracovníkov pre výskum. Ja dôverujem Európskej agentúre pre lieky, že bude vykonávať skutočne efektívny dohľad nad farmaceutickým priemyslom, ale nehačme všetkých do jedného vreca, inak by sme naozaj ohrozili inovácie v sektore farmaceutického priemyslu. Ďakujem pekne. Budem musieť týmto uzavrieť zoznam rečníkov. Ďalej pán Pedicini, prosím, maximálne minútu a pol. Ďakujem, pán predseda. Pokúsim sa o stručnosť. E, keď vidíme, že nejaká farmaceutická firma je protagonistom takéhoto škandálu alebo takýchto škandálov, všetkých sa nás to dotýka, lebo takáto farmaceutická firma vo všeobecnosti by mala byť e, skôr byť e, symbolom snahu o zdravie pacientov ale vieme, že tieto škandály nie sú posledné a nebudú posledné. Z nášho pohľadu je to efekt kombinácie, diabolskej kombinácie jednoducho e, zdravotných potrieb e, a zisku. Dve veci, ktoré by mali byť oddelené, ale kým to nebude e, možné, tak treba skutočne počiarknúť tie existujúce inštitúty a význam tých existujúcich inštitúcií na kontrolu Hovorím o správe EMA 2015 e, o bezpečnosti vakcín proti papilomavíru víru. A e, v prípade Dánska sa absolútne popierajú, e, popiera súvislosť medzi podávaním tejto vakcíny a určitými zdravotnými problémami. V Norsku a Norsko e, v prípade e, spoločnosti Lema sa takisto obrátilo na európskeho ombudsmana. Hm. Hm. práve v súvislosti e, s touto vakcínou. No a vyskytli sa pochybnosti o legálnosti celého postupu. Takže pokiaľ ide o vakcíny proti papilomavíru, sú, e, pýtam sa, e, či mali všetky členské štáty dostatočné informácie. A e, pýtam sa takisto, či EMA urobila všetko, čo bolo potrebné v rámci farmakovigilancie. Samozrejme je potrebné čo najširšie pokrytie vakcínami, ale zároveň je potrebné Eh, overiť si bezpečnosť a efektívnosť eh, vakcín a EMA v tom zohráva kľúčovú rolu. Pani Kabeson, ďakujem pán predseda. Pán predsedajúci, ja by som chcela na úvod povedať, že je tu na jednej strane obava, že nebudeme môcť eh, stimulovať inovácie a preto nakoniec nebudeme robiť nič. A ja si myslím, že nakoniec vždy na to dopláca pacient. Je potrebné naďalej podporovať silný farmaceutický priemysel, podľa môjho názoru, a zároveň nesmieme mať strach z toho, že keď ho budeme kontrolovať, že ho budeme nejak odrádzať od inovácií ja som v správe 2008 až 2009, o ktorej sa tu hovorilo, uvítala to, že samotná komisia upozorňuje na to, kde je potrebné konať a kde je potrebné pôsobiť a oznámila aj určité opatrenia, napríklad ten doplnkový certifikát k patentu. Ale zaujímalo by ma konkrétne, či komisia chce zrevidovať implementáciu nariadenia o liekoch a e, liečivách pre vzácne choroby a takisto by ma zaujímalo, ako to vyzerá e, so spormi, ktoré prebiehajú. Máme tu spory ohľadom patentov, druhoradých e, po sekundárnych patentov, generických patentov, to je veľmi dôležité opatrenie, aby sa prispôsobili ceny. A potom hepatitída C, Zaoberáte sa tým, akým spôsobom by sme mohli dosiahnuť, aby sa také prípady neopakovali? Ďakujem. Nož e, podľa časového programu teraz môžem na, e, dať e, čas na odpoveď EMA. Takže asi 3 minútky, prosím, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. Nuž, pokiaľ ide o nedostatky, myslím si, že máme e, umiernenú rolu, skromnejšiu rolu a musíme e, podporovať e, všetky ostatné zainteresované strany pri riešení nedostatkov, ktoré sa vyskytli. A tá druhá otázka sa týkala HPV. Ja viem, že táto pozícia existuje na severe Európy. Nor- Norsko konkrétne e, po- podalo stiažnosť u ombudsmana. My sa zaoberáme všetkými materiálmi, všetkými informáciami a môžem povedať, že náš systém farmakovigilancie je pomerne robustný. My dostávame každý rok 1 milión e, upozornení Nemyslíme si, že by e, v členských štátoch bolo nedostatočné predkladanie správ. Chcem takisto zdôrazniť to, že každý pacient sa môže priamo na nás obrátiť. A to je samozrejme e, využívané a celý rok, každý rok dostávame e, priamo celý rad upozornení od pacientov a mat, na ten materiál ktorý bol predložený, e, ten je predmetom diskusie. A e, samozrejme e, tá diskusia prebieha tak ako tu. Jednoducho na niečom sa dohodneme, potom sa predložia údaje a dohodneme sa v ďalšej fáze. Takže Teraz e, to prebieha podobne e, v tomto prípade, takže sa pracuje s údajmi. E, takže ten reporting je, vlastne predstavuje bežný postup, pokiaľ ide o nežiaduce účinky HPV. 18 miliónov ľudí bolo e, e, zaočkovaných a celý rad správ e, popiera prepojenie medzi touto vakcínou a zdravotnými problémami, ktoré sa vyskytli. My samozrejme chceme podporovať aktívnu farmakovigilanciu, to znamená, podporujeme konkrétne kroky, robia sa každý rok štúdie, aj v prípade HPV máme samozrejme takú situáciu, že ak sa vyskytnú ďalšie signály, môžeme reagovať veľmi rýchlo. Takže my e, odmietame e, to tvrdenie Nordic Rain, pretože e, pretože samozrejme oni majú svoj názor, ale tento názor, ktorý je samozrejme E, na ktorý majú právo. Všetci e, vedci, ktorí sa týmto problémom zaoberajú, odmietli. A e, v zápis, samozrejme sú v dispozícii aj zápisnice všetkých našich stretnutí, ktoré sa tohto týkajú. Ďakujem vám. A teraz by som chcel požiadať o reakciu aj komisiu. Opäť máte 3 minúty, prosím. Ďakujem, pán predsedajúci. Tieto nedostatky sú veľmi dôležitou témou, o ktorých sa diskutuje s členskými štátmi v rámci spolupráce medzi EMA a riaditeľmi liekových agentúr pre lieky a komisiou. E, tento fenomén narastá samozrejme v dôsledku narastajúcich dodávateľských reťazcov farmaceutického priemyslu a globalizácie dodávateľského reťazca, um, rozmanitosti trhov a celého počtu, veľkého počtu liek, um, zdravotníckých pomôcok, ktoré sa dodávajú. My teda hľadáme riešenia, ako postupovať a e, snažíme sa takisto e, inšpirovať sa postupmi, ktoré sa zavádzajú v jednotlivých e, krajinách a konzultujeme to aj e, s riaditeľmi a vedúcimi pracovníkmi agentúr e, pre kontrolu zdravotníckých pomôcok. Okrem toho tu máme aj samozrejme problematiku kvality v rámci dodávateľského reťazca. Keď sa niečo napríklad vyrobí v Číne, v Indii, tak to má vplyv na celkovú situáciu v prístupnosti eh, eh, zdravotníckých pomocok eh, pre pacientov. Ja nemôžem povedať, že sa dá nájsť jednoduché riešenie, lebo také neexistuje. Jednoducho treba prizvať k rokovaciemu stolu všetky zainteresované strany a samozrejme to nám pomôže aj lepšie monitorovať situáciu a takisto aj upozorňovať rýchlejšie orgány členských štátov na prípadné nedostatky. Pod estonským predsedníctvom sme už dostali e, v rámci estonského predsedníctva ku koncu roka sa e, práve zorganizuje konferencia ohľadom monitorovania nedostatkov a digitálneho prístupu k tejto problematike. E, a ešte k otázke pani Cabezón ohľadom ďalšieho a nadvezujúceho postupu v jednotlivých prípadoch, e, kde ide o narušenie hospodárskej súťaže. Komisia vypracúva pravidelné správy o implementácii postupov, odporúčených postupov a zároveň prebieha celý rad e, konaní e, v dôsledku narušenia hospodárskej súťaže a v septembri minulý rok e, bolo vydané e, rozhodnutie, súdny rozsudok, e, ktorý nakoniec ukazuje to, že sa snažíme efektívne pokrývať to, čo je obsiahnuté v tejto štúdii. A pokiaľ ide o ďalšiu legislatívu, naďalej pracujeme na tom, aby sme dokončili prácu na tejto správe a zároveň e, plánujeme predložiť vám, Európskemu parlamentu, správy o pediatrických e, liekoch e, tento rok a takisto pokračujeme aj v práci na ďalších kategóriách liekov. Ďakujem vám. Ďakujem. A teraz budeme pokračovať bodom 13 eh, nášho programu, to je verejné vypočutie o pridanej hodnote EÚ v oblasti životného prostredia, verejného zdravia a bezpečnosti potravín. Máme tu 5 rečníkov, zástupcov 5 agentúr a eh, výboru pre životné prostredie REMIT a cieľom dnešného vypočutia je eh, hovoriť o pridanej hodnote EÚ a jej inštitúcií a agentúr pri zvyšovaní štandardov životného prostredia, verejného zdravia a bezpečnosti potravín. Takže to zadanie je pomerne jasné. veľa občanov však považuje túto otázku za otvorenú a mali by sme urobiť niečo, aby sme ju vyriešili. Takže ja dám hneď teraz slovo pánovi Peterovi de Púl na prezentáciu a potom ako aj ostatných rečníkov vás požiadam, aby ste skutočne striktne dodržali časový limit 10 minút na túto prezentáciu. Ďakujem, pán predsedajúci, ďakujem za pozvanie a možnosť e, prísť e, na, toto, na pôdu vášho výboru. Ja chcem tú prezentáciu začať tým, že budem hovoriť o tom, čo sa podarilo dosiahnuť a aké environmentálne e, a čo sa udialo doposiaľ v environmentálnej politike? My obvykle hovoríme o tom, čo sa nedarí alebo čo sa má urobiť, takže toto je taký neobvyklý začiatok možno, ale myslím si, že v dnešnej dobe treba skutočne zrekapitulovať, čo sa podarilo a čo sa teda dosiahlo. Takže ja by som tu chcel postupovať podľa troch hlavných priorít Ja sa len pokúšam zvládnuť eh, tú technickú stránku. Tie tri oblasti eh, priorit eh, toho 7. programu environmentálnych opatrení. Takže ja sa musím teraz vrátiť, pretože som skočil príliš veľa dopredu. Ide o to, že v dôsledku politík ochrany životného prostredia v EÚ sme boli svetkami veľmi dôležitých zmien. Celý rad e, živočišných druhov sa vrácia do prírody alebo sa podarilo zachrániť pred e, vyhnutím. Opäť som sa dostal príliš dopredu, hovorí rečník. A vidíme e, napríklad zmenu v ústiahovavých vtákov, ktoré už nie sú vlastne obeťami tých všetkých nástrach, ktoré spôsobovali ich na juhu Európy, takisto pokiaľ ide o hrozbu vyhnutia iberského rysa, to sa podarilo vyriešiť a podarilo sa jednoducho zvrátiť ten trend v zhoršovaní situácie najdôležitejších európskych živočišných druhov a to e, samozrejme e, prináša aj e, veľké prínosy, pokiaľ ide o, turistic, o cestovný ruch a to v radoch miliárd. Toto samozrejme by sa nestalo bez politik Európskej únie. A to možno takisto povedať aj o oblasti čistej, čistého hospodár, obehového hospodárstva, ako to ja nazývam, máme tu záväzné ciele, záväzné opatrenia, schémy, systémy podpory, obnoviteľné zdroje energii. A, a, takže my sa snažíme jednoducho skôr predávať energetické služby a nie len čo najviac kilovat hodín. Prijali sa e, normy pre auta a dodávky, zlepšila sa e, samozrejme aj spotreba, potom sa znížili e, emisie skrinkových plynov a toto všetko vedlo, viedlo takisto aj k eh, odklonu eh, priemyslu od eh, dízlových motorov a prosto nastáva posun od lineárnej k obehovej ekonomike. Takže okrem toho máme ekodizajn a súvisiace súvisiace normy ktoré e, sú zdrojom 6900P e, je, e, pokiaľ ide o úspory energie, zabránilo sa vytvoreniu 319 megatón CO2 a podobne. Podobne aj v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti sa tie normy e, začínajú pozitívne e, prejavovať a toto všetko by nenastalo bez toho, aby sa tieto normy zavádzali. E, napríklad zavedenie tých stropov, ktoré sa majú teda dosiahnuť do roku 2030, pochopiteľne, takisto malo svoj efekt. To by E, malo znižiť počet umrtí z 2900 na 2600 a mm, okrem toho nariadenie e, REACH e, znamenalo odklon od bežných klasických postupov smerom k bezpečnejším chemikáliám a to mm, takisto inšpirovalo tvorbu legislatívy v ďalších krajinách na svete, ktorá je podobného zamerania. Takže toto všetko má pridanú hodnotu, ale to, čo vidíme v tých oblastiach, do ktorých sa my zapájame, tak v tých 28 členských štátoch, ešte stále nás je 28, my sme e, sa dohodli na spoločných cieľoch a, a e, mali by sme sa samozrejme na tom dohodnúť a na spoločných opatreniach e, a kritériách a to v podstate je práve ten dôležitý bod, umožňuje nám to jednoducho no, s mnohými vecami sa vyrovnávať eh, na základe našich schopností. Eh, Európska únia v podstate začína eh, byť svetovým hráčom, pokiaľ ide o vytváranie takýchto pravidel. Žiadna iná krajina na svete sama o sebe nemá takúto funkciu a nezohráva takú rolu ako Európska únia. Toto samozrejme vedie k inováciám, investíciám a je to pochopiteľne veľká výhoda a zároveň sa vytvárajú rovnaké podmienky e, v rámci Európskej únie a tak môžeme efektívne riešiť aj cezhraničné dôsledky znečisťovania a ďalšie tlaky. E, čisté životné e, prostredie to je v podstate základné právo, ktoré Európska únia zaručuje svojim občanom a barometre EÚ jasne ukazujú, že je to veľmi populárna oblasť, eh, kde si občania myslia, že by Európska únia mala urobiť ešte viac a nie menej. Chcem sa len dotknúť eh, niekoľko rizík a príležitostí v tejto oblasti, pretože je to úspešný príbeh, ale samozrejme ako mimovládna organizácia v oblasti životného prostredia musíme urobiť viac. Ešte ďaleka nie sme na konci svojej cesty alebo nedosiahli sme eh, svoje ciele. Samozrejme, je tu veľa rizik napríklad v dôsledku nedostatku, nedostatočnej dohľady nad trhom a potom je tu ešte aj riziko eh, obchodných eh, dohôd a príslušných eh, právnych predpisov, ktoré sú často vnímané ako e, e, právnych predpisov na ochranu životného prostredia, ktoré sú ale z hľadiska obchodu a obchodných aktivít a priemyselných aktivít, priemyselných aktivít často vnímané ako brzda. E, treba teda zmeniť vnímanie týchto, týchto predpisov a pravidiel. A potom ešte otázka udržateľných rozvojových cieľov. Tie by mali byť postavené tak, aby predstavovali jednoducho priateľnejšiu alternatívu. V prvom rade si myslím, že tým základným posolstvom je, že e, e, environmentálne politiky Európskej únie sú úspešné a Európska únia nevyhnutne potrebuje ešte viac takýchto politik, nie menej. A vyhlásenie z Ríma, e, ktoré bolo pred dvoma týždňami prijaté, bolo veľmi dôležitým signálom toho, že lídry uznávajú no, význam čistého životného prostredia a toho, že udržateľný zdroj, rozvoj je niečo je, je kľúčovou otázkou, na ktorej musí Európska únia naďalej pracovať. Samozrejme, nemôžeme e, byť zhovievaví, treba urobiť oveľa viac v oblasti napríklad zmeny klímy. Treba skutočne výrazne zrýchliť prechod e, vo všetkých e, sektoroch, konkrétne v poľnohospodárstve, ale aj v letectve a námornej doprave k striktnejším e, limitom na CO2, nie len teda v prípade automobilov, e, e, pretože ide v prvom rade o stratu biodiverzity, znečistenie vody. A to napríklad v dôsledku toho, ako dnes sa robí polnohospodárstvo. Takže tam treba urobiť zmenu a musíme konečne začať zmenšovať tie nedostatky v oblasti presadzovania právnych predpisov a Ide tu napríklad o limitné hodnoty obsahu e, kadmia e, v hnojivách, e, ktoré by sa mali dostať na 20 mg. Takže treba sa pozrieť trocha ďalej do budúcnosti a veľmi dôležitá je kontinuita v tejto téme a vidíme tu práve ten problém diskontinuity a Eh, eh, myslím si, že eh, v tomto prípade treba venovať pozornosť aj otázke mandátu príslušného komisára na to, aby mohol presazovať práve jednoznačné opatrenia v záujme kontinuity v tejto téme. A myslím si, že to teda zatiaľ je z mojej strany všetko. Ďakujem, ďakujem za prezentáciu a aj za ten optimistický tón na konci, pretože e, myslím, že Dot Stern, ktorý bude ďalším rečníkom, e, ktorý bol e, osobitným vyslancom USA pre zmeny klímy, ale pokiaľ viem, bol aj hlavným negociátorom pre klímu prezidenta Obamu, tak e, on pravdepodobne bude hovoriť o tom, aká krehká je situácia práve v oblasti ochrany životného prostredia. Sorry, how's that? Does that work? <laughs> Okay. Uh, thank you very much. I wanna... Ďakujem pekne. Ďakujem, že ste ma pozvali tu vystúpiť. Je to poprvýkrát, že takto verejne vystupujem k tejto téme, je to pre mňa veľká čest. Takže úloha Európskej únie v medzinárodných klimatických rokovaniach. E, Európska únia bola veľkým spojencom USA počas tých 7 e, rokov, čo som bol špeciálnym vyslancom prezidenta Obamu. A ja som sa v roku 2016 e, zúčastnil mojich rokovaniach e, s kolegami z Európskej únie. Na všetkom sme sa nezhodli, ale na tých hlavných veciach určite áno. Napríklad venovať sa klimatickým zmenám veľmi agresívnym spôsobom a že dohoda medzinárodnej, e, na medzinárodnej úrovni je veľmi dôležitým predpokladom, aby sme boli úspešní. A potom, kde sme sa úplne nezhodli, E, tak tam sme v každom prípade postupne sa e, dostávali nejakým podobným pozíciám. Takže asi by neboli e, asi by tá Paríska dohoda nebola bez prínosu Európskej únie. Európska únia naozaj je veľmi dôležitá, pokiaľ je pokrok, ktorý sme dosiahli. Niekedy možno nie je taký rýchly, ako by sme si predstavovali, ale, ale nejaký je. A naozaj Európska únia vždy bola veľmi dôrazná. U nás tá politická situácia, pokiaľ ide klimatické zmeny, tradične bola taká viacej nestabilná, aspoň v USA, nemyslím iba v posledných mesiacoch, ale aj historicky. A keď sa pozrieme v takom širšom americkom kontexte, e, v porovnaní s tým, čo sa deje iba v rámci Washingtonu, tak dosť, dosť mm, boli dosiahnuté mnohé pozitívne zmeny, pokiaľ ide o zmenu naš, názor našich občanov a som naozaj aj pozitívne nastavený, pokiaľ ide o tento vývoj do budúcna. Ale e, menia sa e, vlády v Európe, ale vždy e, Európska únia v tomto mala jasnú líniu a vždy sme vedeli, aj celý svet vždy vedeli, že môžeme rátať s Európskou úniou každý deň, že bude odhodlaná bojovať proti klimatickým zmenám, tak ako je to v, tom, v tej dohode roku 92 napísané. Potom po druhé, čiže Európska unia bola veľmi ambiciozná e, a to je veľmi dôležitá vec pri klimatických zmenách, pri týchto dohodách. E, a jednak je to prostredníctvom e, toho, čo Európska únia doma robí, ale aj prostredníctvom toho, že každým argumentovala v prospech ambicioznych cieľov, robustných dlhodobých cieľov a 5-ročných cyklov, aby sme teda mohli, monitorovali na, mohli monitorovať náš e, spoločný e, progres. A zo, zohrávala Európska únia aj veľmi dôležitú úlohu, pokiaľ ide o tie rokovania od roku 2011, ktoré sa skončili v Durbane a v tom roku aj potom v Durbane počas COP e, Európska únia vytvorila koalíciu krajín, ktoré požadovali aktivity, bola e, veľmi asertívna, e, pokiaľ ide o dosiahnutie dohody po roku 2020 na COP 2011 sme to nazvali e, tak, že e, vlastne tie e, dojednania, ktoré sa týka všetkých krajín, boli kľúčové, tie, ktoré sa dohodli napríklad v Kodani 2009 a potom 2010, ale e, týkali sa iba občas istého konkrétneho obdobia, ale nešli, a teda nešli dostatočne ďaleko. A v Durbane potom Európska únia sa pridala ďalším krajinám, ktoré boli tiež ambiciozne. Boli tam progresívne latinskoamerické krajiny, niektoré aj menej rozvinuté krajiny. A táto koalícia bola silou, pokiaľ ide o tie diskusie e, v Durbane, čo týka mandátu pre e, vyrokovanie novej dohody. To bola teda tá durbanská platforma. O 4 roky neskôr táto koalícia um, bola rozšírená a zahrnula tam aj USA a niektorých ďalších a zohrala dôležitú úlohu uh, um, v Paríži. Ja som vysoko ambiciozná koalícia, tento výraz použil e, poprvýkrát, ale e, Európska únia tú koalíciu vytvárala od roku 2011 a takáto koalícia by nebola, ktorá by sa mohla rozširovať v roku 2015, keď by ju e, Európska únia v roku 2011 nedala dokopy. A Európska únia vždy bola silnou E, e, silou, pokiaľ ide o Parížskú e, dohodu ako takú. Štruktúra Parížskej dohody bola veľmi dôležitou súčasťou, bez ktorej, tej dohody, bez ktorej by vlastne tá dohoda nemohla existovať, ale to si samozrejme vyžaduje veľmi konkrétne opatrenia a pravidla, ktoré sa týkajú všetkých, aby sme zabezpečili, že ten postup je transparentný, že všetci ho dodržiavajú a tak ďalej. A E, sila týchto príspevkov bola umožnená aj e, existenciou EÚ ako, alian- ako isté aliancie mnohých štátov a mnohé individuálne krajiny, to sú dôležití hráči v rámci klimatických negociácií. E, my v USA sme pracovali veľmi intenzívne s Britániou, Nemeckom, Francúzskom, Severnými alebo Severskými štátmi, Talianskom, Španielskom, Polskom a ďalšími týmito krajinami, ktoré výrazne tomu všetky prispeli. Ale netreba zabúdať na to, že sila a vplyv EÚ bola odlišná. A e, to bola možnosť e, hovoriť e, E, samozrejme o tom, že nebolo, náraž, nebolo ľahké dos, dospracovať sa k týmto e, výsledkom. A ja som častokrát mal až nočné mory. E, pokiaľ ide o tie diskusie, tešil som sa e, veľmi, e, že v USA sme aspoň nemali tie obavy, ktoré možno máte vy, pokiaľ ide o jednotlivé názvy jednotlivých krajín, ale nakoniec ste mohli hovoriť za celú skupinu, to bolo pozitívne. A na záver chcem povedať, že Paríska dohoda, to sa ešte neskončilo. E, ďalšie implementačné kroky sú požadované najbližších rokoch, aby ten režim e, bol ešte vybudovaný. To si vyžaduje e, lepšie usmernenie v niektorých oblastiach, transparentnosť e, a tak ďalej. To všetko má v roku 2018 byť nejakým spôsobom doladené a takisto aj istý spôsob monitorovania toho, čo jednotlivé členské strany vykonávajú ktorý sa tiež mal stať v roku 2018 a potom e, možnosť revidovania jednotlivých cieľov e, konkrétnych krajín do roku 2020. Je veľmi dôležité, aby základná rovnováha e, Parískej dohody bola zachovaná. Sú takí, ktorí, ktorým sa tá rovnováha nepáči a Európska únia naďalej je pilierom klimatických, klimatického odhodlania, bude mať naďalej veľmi dôležitú úlohu pri zachovaní tejto rovnováhy. Parížská dohoda bola možná iba preto, lebo krajiny a skupiny krajín s veľmi rozmanitými perspektívami dokázali e, nájsť e, spôsoby konkrétnych kompromisov. E, veľa sme v Paríži dosiahli a e, vidím, že e, som vystúpil kratšie, ako som mal, čo ma teší, takže keď budú nejaké otázky, raz odpoviem. Dobre, ďakujem pekne. Samozrejme, naši negociátori, aj pre nich to dôležité. Teraz prejdeme na ďalší blok a to je naša ďalšia téma, to je verejné zdravie. Prvý e, rečník je Nina Renčo a to je generálna tajomnička Európskej aliancie pre verejné zdravie. E, Ďakujem pekne za tú príležitosť e, hovoriť o tomto o tejto e, téme. Naša aliancia e, teda sa venuje trošku inej téme, ale ten konštruktívny prístup budem mať aj ja, podobne ako ostatní kolegovia dnes po obede. Ako dobre viete, zdravie je um, Verejné zdravie je nová téma, 25 rokov stará, ale my sa tejto téme v EÚ venujeme dlhodobo už od 80. rokov, kde, bola, kde boli programy Európa proti AIDS, Európa proti rakovine a bola tam spolupráca na uh, boji proti uh, rôznym zdravotným uh, rizikám. Európska únia podporuje výskum v oblasti zdravotníctva a tak ďalej. A toto treba veľmi zdôrazniť, treba o tom hovoriť oveľa, oveľa viac ako bežne. Zdravie je jedno z hlavných, e, jeden z hlavných úspechov v rámci jednotného trhu, môžeme byť na to hrdí a mali sme sa tešiť na e, ďalšie úspechy e, v tejto oblasti. Ale na úvod to ešte chcem e, vyjasniť, organizácia zdravotníckých e, služieb alebo služieb v zdravotníctve, to spada pred, pod jednotlivé e, členské štáty, tak to má aj zostať. Nikto nechce nejaké jedno európske spoločné zdravotníctvo alebo zdravotníckú politiku, to nikto nepožaduje, to treba jasne povedať. Ale kde Európska únia má kompetenciu a právomoc konať, je nasledovná oblasť e, to je trvalá udržateľnosť našich zdravotníckých služieb v Európe, je celkovo celková aj makroekonomická stabilita. Vysvetlím aj práve prečo. Európska integrácia dosiahla veľa vecí, pokiaľ ide o dodávanie um, e, zdravotníckých služieb, máme tu e, poskytovanie e, a voľný pohyb v oblasti poskytovania liekov, e, liečiv, e, lekár, e, zariadení medicínskych a tak ďalej. Máme tu nákladné e, minimálne štandardy a normy, ktoré e, zabezpečujú, že máte prístup k liekom, ktoré potrebujete. To je vďaka európskym predpisom. Vnútorný trh ten umožňuje obchod e, s výrobkami a ten je dôležitý aj pre boj proti nezdravému jedlu, potravinám, Eh, alkoholu, tabaku a tak ďalej. Takisto sa je intenzívna spolupráca, pokiaľ ide infekčné choroby, baktérie a tak ďalej. E, ukončenie, alebo úspešné ukončenie, dotvorenie vnútorného trhu, eh, to tiež je istá forma ochrany proti rizikám v oblasti zdravotníctva. My máme veľkú a veľmi silnú e, históriu reagovania na rôzne zdravotnícke krízy, či to je napríklad olovo, či sú to cest, e, umrtia na cestách, e, či to rôzne chemikálie nezdravé tak ďalej. A potom pokračovali aj e, prostredníctvom legislatívy v iných oblastiach, napríklad doprava a tak ďalej. A väčšinou predpisy, pokiaľ ide o realitu, ale epidemiológiu, tie, tie boli dobiehané iba dodatočne Spomeniem niektoré konkrétne príklady, kde EÚ e bola veľmi dôležitá, pokiaľ ide úspechy v oblasti zdravotníctva. Konkrétne kontrola, kontrola tabaku. Európska, európsky politický e, ramec umožňuje členským štátom e, ísť oveľa ďalej, pokiaľ ide o, vzťahu, o vzťah k, k tabakovej lobby, než ináč by tomu bolo. Nakedy bola polovica ľudí v Európe fajčermi, dnes je to menej ako tretina. Najlepšie politike EU ukazujú výrazné znižovanie e, fajčenia a e, úmrtí súvisiacich e, s fajčením. E, naďalej sa fajčí v Európe čoraz menej, ale stále zamie, zomierajú na to 700 tisíc, na to 700 tisíc ľudí v Európe každý rok. E, každý druhý e, fajčiar predbežne zomrie kvôli tomu. A podobne ako je to v prípade klimatických zmien, Európska únia e, E, Európska únia je e, signatárom teda celosvetového dohovoru, pokiaľ ide o e, kontrolu tabakových výrobkov. Momentálne to podpísali desiatky krajín celého sveta. Potom, pokiaľ ide o bezpečnosť na cestách, tam sme tiež svojho času v Európskej únii e, prijali cieľ znížiť e, na polovicu umrtia na cestách. To sa celkom nepodarilo v tom, e, v tom konkrétnom časovom období, ale o 45% to podarilo, čo je veľký úspech a takýmto spôsobom sa zachránilo 30 tisíc ľudských životov, čo je tiež vynikajúce. To sú rovné predpisy, čo sa týka napríklad používania alkoholu, či sa týka, čo sa týka e, rýchlosti na cestách, používania e, bezpečnostných pásov a tak ďalej. Tento duch spolupráce medzi krajinami funguje a to je fajn. a potom ďalšia téma, e, kvalita ovzdušia, to sa tu už spomínal, veľký úspech, e, e, negatívny zdravotný dopad cestnej dopravy, ten sa znížil o tretinu, pokiaľ ide o znečistenie vzduchu o tiež e, veľa percent, čo sa týka e, predbežných úmrtí. To je veľmi dobré. Potom samozrejme Dieselgate treba konať ďalej. A Uh, viem, že vy to podporujete, čo je veľmi pozitívne. Samozrejme, treba ešte vykonať toho veľmi veľa. Znečistenie ovzdušia a čo sa týka takisto aj uh, na cestách, tých naďalej strašne veľa, takže s tým treba bojovať aj e, do budúcna. Práve preto je nemožné predstaviť si nejaký fungujúci vnútorný trh, ktorý by e, chránil e, práva našich spotrebiteľov, našich pacientov. E, my máme v prvom rade byť zdraví a týmto prispievať k hospodárstvu a nie naopak, pokiaľ e, predlžujeme e, dĺžku života v Európe, to je veľmi pozitívny krok, takýmto spôsobom postup, prispievame aj k HDP 1 rok o 4% a práve preto by e, komisia e, mala tie priority prehodnotiť, pretože e, vlastne práve predlžovanie dĺžky života je vlastne z tohto hľadiska HDP dôležitejšie ako e, napríklad e, dohody v voľnom obchode. Máme e, tu veľké rozdiely, pokiaľ ide o dožitie, napríklad Taliansko, Litva, ak chceme tieto dve krajiny e, porovnať. A e, E, žijeme možno dlhšie, ale nie vždy e, žijeme e, zdravším spôsobom. Častokrát máme mnohé chronické choroby. Um, Lisabonská stratégia hovorí o tom, že v Európe by sme do roku 2020 mali dva ďalšie zdravé roky mať v porovnaní s prechádzajúcim obdobím. To sa nám celkom nepodarí dosiahnuť tento cieľ. Máme tu uh, Eh, diabetes, máme tu rakovinu. V týchto oblastiach ešte treba eh, pripraviť stratégie, ktoré eh, neboli zatiaľ vytvorené a to stojí aj naše, našu ekonomiku veľké milióny, pokiaľ ide o finančné zdroje. A potom e, zdravotné nerovnosti, tie tiež treba riešiť na celoeurópskej úrovni. Sú tu rozdiely 20 rokov medzi najlepšími a najhoršími regiónmi v Európe, čo sa týka dožitia a napríklad životy Rómov, podobne ako e, životy utečencov, e, sú 10 rokov kratšie ako národné priemery, pokiaľ ide o bezdomovcov, tam je situácia najhoršia. Ženy bezdomovkyne priemerne e, zomerajú vo veku 43 rokov, muži vo veku 47 a uh, títo ľudia majú veľké problémy, pokiaľ ide o prístup k zdravotníckým službám. Pridaná hodnota e, medzinárodného e, výskumu v oblasti zdravotníctva, tá, tá je obrovská. E, sú tu veľké výhody pre pacientov, pre služby zdravotníctva, aj pre národné rozpočty a celkovo pre uh, ekonomiku ako takú, pokiaľ ide o zamestnanosť, po, aj o vzdelanie, čo sme doteraz nespravili dostatočne, že sme nevyužili e, vedomosti vychádzajúce z európskych výskumných projektov, e, pokiaľ ide o uplatnenie e, toho prekačného princípu alebo obozre, princípu obozretnosti. Čo sa týka Brexit, Brexitu, to je istý experiment, ktorý nám ukáže, ako veľmi európska spolupráca dáva istú pridanú hodnotu Eh, konkrétnej krajine. Ten brain drain už teraz v Británii eh, aj eh, v priemysle, aj v akademickej sfére prebieha a pokiaľ odstraníme alebo prerušíme tie prepojenia britských inštitúcií na európske inštitúcie, všetci prehráme. Takisto treba, aby britská vláda pamätala na to, že by nemali E, teda takto, e, e, treba povedať na to, v ktorých krajinách niektoré výsledky sú lepšie a niektoré možno zase horšie. To platí aj presne aj pre Britániu. Napríklad v prípade screeningov, rakoviny a tak ďalej sú možno iné hodnoty ako v prípade iných oblastí. A keď Británia z Európy odchádza, to ešte neznamená, že má prestať sa snažiť a nemá sa snažiť ďalej vylepšovať. Ešte na záver chcem povedať, že európsky občania bola, bol tu dotazník alebo prieskum pre Eurobarometer, boli tam tisíc ľudí začlenené e, a tam sa ukázalo, že dve tretiny ľudí chcú, aby Európska únia robila oveľa viac, pokiaľ ide o, o, e, o, o práve zdravotníctvo. Treba vnímať obavy našich e, občanov, treba opäť vytvoriť nejaké prepojenie s nimi, aby sme si uvedomili, čo Európa robí pre mňa a pre moju rodinu. Zase chcem povedať, že európske politiky a programy zachrání veľa ľudských životov. Nikdy nebudeme vedieť, koľko prepuknutí chorôb bolo takýmto spôsobom, e, bolo im, e, e, boli zabránené, teda, aby vôbec nastali. A určite sú to stovky tisíc zachránených ľudských životov a treba ďalej na týchto úspechoch budovať a takisto bojovať aj s tými nedostatkami alebo zlíhaniami, ktoré dnes máme. a naďalej treba e, bojovať s obezitou, s problémami, pokiaľ ide o prístup k zdravotníctvu a tak ďalej. Nezdrav, nezdravý, e, nezdrav stravovanie to je naj, dnes najväčšie riziko pre e, zdravotný stav európskych občanov. Treba takisto sa venovať antimikrobiálnej rezistencii, to je, ako veľk, to je takisto veľká priorita. Doteraz nikdy nebola, nebol dôležitejší moment preto, aby Európa v tomto spolupracovala, pretože alternatíva neprestaviteľná. 10 miliónov úmrtí e, ročne na celom svete, pokiaľ e, nebudeme môcť antibiotikami e, liečiť ľudí. A to sa bude týkať aj bohatých krajín. My, čo si myslíme, že kvalitné zdravotnícke systémy, tie sú automatické, tak my možno na tom stratíme najviac, ak by sa to stalo. Pokiaľ ide o výskum v oblastiach ako napríklad diabetes alebo rakovina. Vieme presne, čo máme robiť, máme vytýčené ciele a do roku 2030 ich treba aj e, splniť. E, G20 v rámci nemeckého líderstva tá e, bude bojovať proti antimikrobiálnej rezistencii. Ďakujeme všetkým za to, čo ste e, dosiahli, pokiaľ ide o ochranu zdravie nás e, v Európe. Treba o tom veľa hovoriť a ďakujeme za to, že európsku dôležitú úlohu aj v budúcnosti budete vykonávať. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Teraz v mene Európskej agentúry pre lieky a je vystupí riaditeľ pán Guido Rasi. Pre agentúry máme 5 minút dispozícií, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci som veľmi poctený, že môžeme vystúpiť ako prvý zástupca agentúr. Zameriam sa na našu agentúru EMA. Myslím si, že agentúra pre lieky predstavuje veľmi dobrý príklad e, výhod, v čom spočívajú výhody jednotného trhu. Myslím si, že vďaka tomu dokážeme poskytnúť jednotné prostredie pre bezpečné, efektívne, kvalitné lieky a samozrejme, je to prospešné pre pacientov, firmy a akademický výskum. Tá predaná hodnota spočíva v tom, že máme jednu žiadosť, jedno vyhodnotenie, jeden marketing. Vďaka agentúre dokážeme tiež eh, viac násobiť, 27 násobiť eh, testé konanie, je to efektívnejšie. Myslím si, že v tom spočíva najväčšia pridaná hodnota z hľadiska verejného zdravia. Vychádzame z jednotných pravidiel, z jednotných štandardov a tiež máme k dispozícii celú sieť a preto rozhodnutie stanoviska, ktoré vydáva agentúra komisii po finálnej fáze trhového schvaľovania, je to prijaté potom následne v celej Európskej únii. Využívame služby 4 tisícov vedeckých expertov. Máme k dispozícii zoznam týchto expertov, e, sú už overení z hľadiska konfliktu záujmov a sú k dispozícii, aby mohli poskytnúť stanovisko. The final uh, decision. I think this is a unique... Myslím si, že je to jedinečné prostredie. Európa má vďaka tomu možnosť využiť tento obrovský potenciál, využiť akékoľvek vedecké poznatky, ktoré sú k dispozícii v Európe, na to by sme mali byť veľmi hrdí. Ďalej, druhá výhoda spočíva v tom, že tento rozsiahly systém, tak ako sme už mali možnosť zvorazniť aj dnes, nám umožňuje neustále monitorovať bezpečnosť liekov aj e, po tom, čo už sa e, povolia na trhu. Je to dôležité, e, pretože sa musí vyhodnocovať, ako funguje liek v rôznych prostrediach, v rôznych systémoch, aj po klinických skúškach. A má to priame dopady samozrejme na mm, pacienta. Vďaka tomu dokážeme podporovať inovácie tým, že neustále zvyšujeme efektívnosť našich procesov ich odolnosť eh, prispievame tiež k tomu, aby vývojári dokázali produkovať eh, rozsiahlejší rámec dôkazov a to efektívnejším spôsobom. Sme tiež hrdí na to, že Európa je v popredí v snahe zahrňať aj pacientov do rozhodovacieho procesu. Isté sa zhodneme na tom, eh, že vyhodnocovanie rizika z oči voči je mimoriadne relevantné pre eh, pacienta. No a na záver, na to, aby sme to všetko dosiahli, eh, potrebujeme transparentnosť. Transparentnosť je najvýznamnejším nástrojom z hľadiska eh, vybudovania si dôvery zachovania si dôvery, aby sme dokázali naďalej e, podporovať vedecké inovácie. Ďalej druhým pilierom je bezpečnosť liekov, farmakovigilancia. Už som mal možnosť popísať podrobnejšie, ako tento systém farmakovigilancie funguje. Ak by som to mal zhrnúť, máme v podstate tri zdroje informácií, jednak pacienti, ďalej zdravotnícky personál a firmy a tiež štúdie, ktoré sú k dispozícii, tie môžeme zadať v prípade pochybnosti. Je to jeden z najrozsiahlejších systémov, ktorý máme k dispozícii na celom svete. Isté, že snažíme sa rozvíjať tieto procesy, e, e, prispôsobovať aj klinickým potrebám, nie len trhovým potrebám. Máme, dajme tomu, e, program Prime, prostredstvom ktorého chceme približiť inovácie pacientom v čo najvčasnejších fázach. Ďakujem. Ďakujeme pekne za túto vašu prezentáciu aj za vašu prácu. Teraz s veľkým potešením dávam slovo Andrii Amon, ktorá je výkonnou riaditeľkou Európskeho centra pre prevenciu chorôb a tiež pre kontrolu chorôb ECDC. Ďakujem pekne, pán predseda predsedajúci v maji 2005 naše centrum vzniklo v hlavnom meste Švédska. Poprvýkrát Európska únia vytvorila organizáciu, ktorá sa e, začala venovať dohľadu na Európskej úrovni a tiež začala monitorovať zdravotnícke hrozby v celej Európe. Misiou e, centra ECDC je e, zadefinovať a aktuálne aj budúce hrozby a zabrániť šíreniu infekčných chorôb a tým chrániť zdravie všetkých, ktorí žijú v členských štátoch Európskej únie. Spúšťujúcim faktorom pre vytvorenie našej agentúry eh, bolo spustenie ochorenia SARS v roku 2003. Eh, postupne sa to začalo šíriť veľmi rýchlo eh, v Európe aj vo svete. Vtedy sa ukázalo, ako jasne potrebné lepšie koordinovať celé európske reakcie na vypuknutie takýchto ochorení a tiež potreba vedeckého poradenstva sa ukázala ako akútna, aby sa to kontrolovalo v prípade vypuknutia ochorenia na európskej úrovni. Uvedomujeme si, že ochorenia sa nezastavia na fyzických hraniciach. Na to, aby sme sa dokázali vysporiadať so zdravotníckými rizikami a je v rámci systému včasného varovania spolupracujeme s národnými aj medzinárodnými orgánmi zdravotnej starostlivosti. Uvediem tri príklady v tom, čo spočíva naša pridaná hodnota. Naša agentúra to poprvé poskytla e, informácie o dohľadu v prostredníctvom testa a Európsky systém dohľadu, vďaka čomu máme celoeurópsky prehľad o tom, aby sme mohli potom porovnať údaje a tiež odhaliť isté modely v členských štátoch jednotlivo. To sa nedá samozrejme vyhodnotiť na úrovni jednotlivých členských štátov. Predtým, než vznikol systém TESI, fungovalo 17 rôznych sietí dohľadu, v ktorých členské štáty musí predkladať osobitne svoje údaje teraz. Centrum ECDC e, poskytuje jednotné kontaktné miesto pre všetky um, údaje o infekčných ochoreniach a tým sa zaručuje um, efektívnosť a účinnosť. Druhý príklad. Každý deň o 11.30 ECDC zasadá, aby sa prejednali aktuálne hrozby a nové signály, ktoré vychádzajú z Európy aj zo sveta. Na základe signálov, ktoré sa zachytia Dohľadný systém TESI tiež potom vyzve členské štáty v prípade potreby. Náš orgán vyhodnotí situáciu a v prípade potreby vyhodnotí mieru rizika. Na základe toho sa poskytne pomoc členským štátom v rozhodovaní o potrebných krokoch. Ďalej tretí príklad. ECDC tiež e, zvyšuje mieru pripravenosti členských štátov prostredníctvom vzdelávania školenia aj tým, že sa tiež um, sofistikujú ešte viac existujúce plány potlačenia chorób. CDC bolo súčasťou reakcie po vypuknutí vírusu Zika v Gineji a tiež sa spolupracovalo s eh, orgánmi členských štátov, ale tiež s medzinárodnými orgánmi ako napríklad um, Svetová zdravotnícká organizácia po vypuknutí žltej horúčky v Angole. Napríklad eh, sme tiež um, spolupracovali s novovytvorenými medzinárodnými orgánmi na tento účel. Vychádzame vždy z najdostupnejších eh, vedeckých údajov a rozhodne sa neopierame o žiadne obchodné či politické záujmy. Európska rozmanitosť má samozrejme za následok rozličné vnímanie rizika na úrovni verejnosti aj expertnej obce. Musíme zapojiť eh, politických predstaviteľov, eh, zdravotnícky personál, vedeckú obec, aj občianskú spoločnosť do všetkých komunikačných eh, krokov, ktoré vykonávame našim spoločným cieľom, by malo byť, aby akékoľvek riziko, ktoré existuje pre občanov Európskej únie prostredníctvom rôznych eh, zdravotníckých rozieb, eh, aby to bolo správne odkomunikované, porozumené, aby sa mu zabránilo a skontrolovali ho. Myslím, že spolupracujeme veľmi úzko s ďalšími agentúrami Európskej únie, ako napríklad EFSA, EMA, EEA a MCDDA. A dnes eh, kolegovia z FSTM a ECDC e pracujú spoločne na druhom vydaní spoločnej správy o antimikrobiálnej rezistencii a koncepcii eh, u zvierat a ľudí, ktorá sa zverejní koncom tohto roka. Vďaka spolupráci expertov v celej Európe naše centrum zhromažďuje všetky poznatky, znalosti, eh, vedecké stanoviská o rizikách, ktoré predstavujú aktuálne, ale aj budúce nakazlivé ochorenia. Domnievame sa, že v tomto práve je pridaná hodnota nášho centra na európskej úrovni. Ďakujeme pekne. A teraz prejdeme k ďalšiemu bloku, poslednému bloku. A to sa týka potravinovej bezpečnosti. Najskôr dostane slovo pani Monik Guenc, e, ktorá zastupuje e, BEUK Europe. Nech sa páči. Uh, good afternoon, ladies um, and Dobre popoludne. Máte 10 minút, áno, ďakujem. Ja len čakám, kým sa objaví na uh, obrazovke moja uh, prezentácia. Ja sa vždy snažím, uh, aby inštitúcie zlepšovali rámec pre uh, spotrebiteľov v Európskej uh, To je moja práca. A snažíme sa o uh, pohľad uh, ktorý sa dá prirovnať e, k tomu, že vidíme teda e, pohár vždy skôr e, plný než na poli, na poli plný než na poli prázdny. No a pokiaľ ide o všeobecné pripomienky, chcela by som zdôrazniť, že veľmi pracujem na obchodných politikách a vidím, že veľa a vydám sa s mnohými zainteresovanými strain, stranami na v tretích e, krajinách a e, viem, e, ako vnímajú jednoducho stano, pozíciu spotrebiteľov v Európskej únii ako niečo veľmi dobré, hoci to nie je ideálne, ale taký je svet. A tá bezpečnostná sieť pre spotrebiteľov vlastne existuje vďaka Európskej únii. Je to výsledok snahy Európskej únie a e, treba vyzývať inštitúcie, agentúry, ale aj na samých a mimovládne organizácie a združenia, aby e, skutočne vyšli z tej európskej bubliny a ovplyvňovali verejnú mienku v e, európskych krajinách a aby si ľudia uvedomovali, že táto bezpečnostná sieť e, to je niečo, za čo môžeme vďačiť Európskej únii. Pokiaľ ide o to, čo sa podarilo, toto platí nielen pre bezpečnosť potravín, ale aj iné oblasti. My máme veľmi silné spoločné princípy vychádzajúce zo spoločnej legislatívy, napríklad e, v preventívny prístup a preventívny princíp, e, prístup e, od e, farmy až na stôl, potom spolupráca medzi orgánmi a spoločný výskum a práve spolupráca medzi národnými orgánmi a výmena údajov, vedomostí, osvedčených postupov a takisto aj výstražných systémov, to je veľmi dôležité napríklad systém, ktorý sa uplatňuje v prípade potravín a krmiv. Toto všetko zlepšuje situáciu pre spotrebiteľov. A máme spoločný výskum a to je niečo, e, kde vlastne sústreďujeme všetky e, vedecké kapacity na výskum a vedeckú prácu. To prináša inovácie, prináša to nové dôkazy na trh a to oveľa rýchlejšie z hľadiska spotrebiteľov a potreb spotrebiteľov. Trošičku mám problém s technikou, ale už to ide. Takže pokiaľ ide o životné prostredie, tu chcem povedať jednu vec. Peter už zdôraznil eh, environmentálne prínosy a eh, európskych politík, ale má to aj svoje spotrebiteľské aspekty. Keď sa zvýši Samozrejme zlepší eh, životné prostredie, má to pozitívne dôsledky aj pre spotrebiteľov E, energeticky efektívne výrobky e, sú lacnejšie, e, umožňuje to napríklad používanie čistejších aut a podobne. Čistejšie auto nie je dobré len pre životné prostredie, ale ak vy šoferujete elektrické auto, tak aj v rámci toho šoferovania vnútri toho auta ste menej vystavení škodlivým látkam, lebo keď nemáte čisté auto, tak ste vlastne prvou obeťou znečisťovania životného prostredia. A okrem toho, Máme tu REACH, eh, eh, nariadenie o chemických látkach a v podstate toto je jediné miesto na svete, kde majú spotrebitelia právo vedieť, aké chemikálie sú obsiahnuté v produktoch. To si treba takisto uvedomiť. Verejné zdravie Pán Ráci už o tom veľa hovoril, ale ja chcem zdôrazniť jeden prvok. My považujeme za samozrejme, že keď cestujeme v Európskej únie, že máme prístup k zdravotníckej starostlivosti zahraničí, ale to nie je mm, takto prav, e, samozrejme vo všetkých jurisdikciách, ale v rámci Európy áno. A potom bezpečnosť potravín, o tom už sa hovorilo máme veľmi efektívny systém e, výstrach, keď niečo nefunguje alebo keď sa niečo pokazí v tom potravinovom reťazci a existuje e, silná spolupráca expertov členských štátov a z EFSA. A to z hľadiska e, posudzovania rizík máme lepšiu kontrolu potravín vďaka vetarián, úradu pre veterinárne kontroly a samozrejme to platí pre e, ďalšie oblasti aj, ale v oblasti e, potravín e, má vďaka tomuto všetkému a v rámci Codex Alimentarius Európska únia oveľa väčšiu váhu aj na medzinárodnom fóre. Keď vystupuje ako blok, tak má väčšiu vyjednávaciu silu na medzinárodných fórach a to platí pre bezpečnosť potravín, ale aj pre iné oblasti, kde sa vyjednáva na medzinárodnom fóre. No a potom je to ten prístup od farmy na stôl, to je veľmi dobre udržateľný systém, zabraňuje šíreniu baktérií a e, chorôb prenášaných potravinami a Napokon ešte chcem povedať, že sú samozrejme určité problémy, ktoré treba riešiť. E, v prvom rade v tejto chvíli e, sme vystavení globálnym trhom a tam je čoraz väčší tlak na Európsku úniu, aby sa otvorila, aby e, otvorila svoje nariadenia a pravidlá, aby e, sa tzv. odstravovali bariéry obchodu, prekážky obchodu Samozrejme, máme určité zábezpeky v rámci e, nášho systému pot, e, kontroly potravín, ale to je práve ohrozené v dôsledku globalizácie multilaterálnych e, obchodných dohod ako TTIP a podobne. To je skutočne niečo, na čom by Európska únia mala trvať. My sme samozrejme za globalizáciu, ale nie na úkor znižovania našich štandardov a už vôbec nie štandardov, ktoré sa týkajú potravín. O tom nemožno rokovať, to nie, o tom sa nedá vyjednávať. No a samozrejme E, teraz sa tlačí e, cyklicky aj na obmedzovanie regulácie, ale je to taký skôr e, krátkozraký prístup, pretože sme v priebehu 10 ročí videli, že regulácie vlastne podporovali inovácie a takisto bránili škandálom. A v dlhodobej perspektíve systém, kde nemusíte čeliť nejakým zlomom, je aj ekonomicky udržateľnejší než systém, kde na konci procesu musíte prosto zasahovať, keď sa vyskytne škandál v prípade e, neregulovanej oblasti. To má samozrejme e, náklady, ktoré sa socializujú. Nakoniec to teda platí daňový poplatník a nie priemysel, ktorý to v podstate spôsobil. Takže to sú tie poznámky, ktoré som e, chcela tu predniesť a veľmi sa teším na prípadné otázky. Ďakujem vám. Thank you very much. Ďakujem vám takisto. Takže budeme pokračovať e, témou bezpečnosti potravín. A e, teraz zástupca Pan Food Safety Authority. Máte slovo. Ďakujem. Ja sa pokúsim e, pokryť 5 bodov, hovorí pán Gerd Danset E, bohužiaľ, náš generálny riaditeľ doktor Or je v Japonsku, takže tu nemôže byť, ale mm, viem, že vás navštívi na budúci týždeň, takže budete mať ešte ďalšie možnosti na diskusiu. Ja o tom hovorím preto, lebo my vlastne máme dočinenia s takými, s takými dvoma, e, s takými dvomi e, vedúcimi organizáciami, s ktorými spolupracujeme. A pokiaľ ide o EFSA, a naše pole pôsobnosti, tak e, my sme vlastne začali pracovať po takých kritických e, e, škandáloch, ako bolo BFC a dioxíny, ale ide v podstate o, v prvom rade o regulačnú činnosť, to sa týka 80% výsledkov našej práce. EFSA splňa takisto určitú rolu v oblasti zdravia zvierat a rastlín a pokiaľ ide o riziká súvisiace s dovozom komodít, ktoré môžu poškodiť naše životné prostredie. Takže ja chcem hovoriť o troch bodoch, pokiaľ ide o to, ako sa nám darí. Samozrejme, budem sa možno trocha opakovať e, v nadväznosti na to, čo povedali kolegovia z ostatných e, agentúr. V prvom rade ide o expertízu Experti z celej Európy prispievajú k tomu, aby sme boli schopní robiť eh, to, čo eh, robíme napríklad v oblasti eh, aditív do potravín. A my sme sa venovali stovkám až tisíckam napríklad sťažností, ktoré sa týkajú poškodenia zdravotného stavu v dôsledku takýchto aditív a podobne. My máme zdroje, ktoré môžeme investovať e, do výskumu a do proaktívneho postupu e, možno, že e, teda nemôžeme pokryť všetko, ale v každom prípade potrebujeme túto expertízu. Potom je tu spolupráca s organizáciami členských štátov, aby sme mohli vykonávať monitorovanie, a 10 e, až 15 e, miliónov dôkazov o reziduách pesticídov napríklad sa nám zíde v databáze e, každý rok. Európa je skutočne najväčším poskytovateľom údajov o chemickej kontaminácii v celosvetovom meradle podľa hodnotenia VHO. Ale tu ide hlavne o to, že my často spolupracujeme s organizáciami členských štátov, ktoré sa špecializujú. Napríklad ja som bol minulý týždeň v Holandsku a jednou z tém, eh, na ktorej sa tam pracuje, ktorá je podľa mňa užitočná pre celú Európu, to sú zmesy chemikálií, chemických látok. Ale, základná, eh, ale, ale to, toto predstavuje určitý problém, pretože eh, výskum je ambiciozný. Nie je to ani tak nový výskum, skôr ide o udržiavanie e, systémov. E, treba teda zabezpečiť, aby tie centrá excelentnosti mohli byť lídrami e, v, aj do budúcnosti. A tretí prvok je samozrejme spolupráca s ostatnými agentúrami. Príkladom je EMA a ECDC a možno aj ďalší rečník bude hovoriť o spolupráci s EKO a to v oblasti aktívnych látok, ale máme sieť, ktorá sa volá EU ANSA, ktorá v podstate dáva 13 e, agentúram EÚ vedecké odporúčania, ktoré sa týkajú takých, e, e, ktoré sa týkajú rôznych rôznych nevyriešených otázok, ktoré spôsobujú neistotu. Takže sú tu samozrejme rôzne aspekty ktoré ešte predstavujú určité e, nevyriešené e, otázky v práci všetkých agentúr. My teda spolupracujeme s ďalšími agentúrami, napríklad aj v prípade protokolov, e, testovacích protokolov, ktoré nepoužívajú pokusné zvieratá, tak ako to odporúča OECD. Môžeme teda poskytnúť spotrebiteľom lepšiu ochranu za nižšie ceny na rozdiel povedzme od systému, ktorý by bol e, e, nekoordinovaný, ale musíme zároveň samozrejme e, takisto veľmi dôkladne zvažovať aj otázky financo- financovania. Ďakujem vám. Ďakujem. Ako ste povedali, budeme teraz pokračovať pánom Dansetom, riaditeľom Európskej agentúry pre chemické látky. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda, za to, že ste mi dali slovo. Dobre. Ja e, vysvetlím, ako spolupracujeme v Európskej únii, pokiaľ ide o e, zabezpečenie bezpečnejších chemických látok. Toto je skutočne taká paneurópska práca, ktorá e, prebieha cezhranične a v podstate to je mm, vlastne jadro celého príbehu. Takže aké sú tie konečné e, prínosy úzkej spolupráce v oblasti chemických látok v Európe? E, tie prínosy sú tie, že budeme mať bezpečnejšie chemikálie a produkty vyrobené z týchto chemických látok a e, celkovo priemyselnú výrobu a budeme mať informovaných a náročných občanov, ktorí chcú mať bezpečnejšie produkty a okrem toho budeme mať konkurencie, schopné, e, udržateľné spoločnosti, ktoré budú lídrami v globálnom e, meradle a takisto efektívny jednotný trh pre chemické látky a zmesi chemických látok a takisto budeme mať aj efektívne pracujúce orgány a e, bude sa lepšie využívať, budú sa lepšie využívať e, verejné finančné zdroje. Praktická pridaná hodnota spočíva v tom, že sme schopní robiť rozhodnutia a e, prijímať stanoviská na základe vysokej kvality, e, rýchlosti a transparentnosti a nezávislosti, pretože to e, je zdroj dôveryhodnosti našich stanovisk vzhľadom na to, že sme spolahlivým partnerom pre európske inštitúcie, inštitúcie Európskej únie a e, sprístupňujeme informácie o chemických látkach a spolupracujeme pritom s expertmi e, v celej Európe, expertmi vymenovanými členskými štátmi. Expertíza, e, ktorú sme sústredili v našej agentúre, a to, ako vieme e, spolupracovať s expertmi e, a rôznymi národnými príslušnými orgánmi, e, ktoré takisto spolupracujú na, príprave nariadení. To je takisto dôkaz a ukážka našej schopnosti skutočne veľmi úzko spolupracovať. Okrem toho poskytujeme pomerne veľa mm, E, samozrejme e, umožňujeme technologický pokrok, poskytujeme napríklad e, IKT software firmám, spoločnostiam, poskytujeme poradenstvo pardon, firmám a orgánom členských štátov o tom, ako uchovávať údaje o chemických látkach na základe nástrojov, ktoré im poskytujeme a ktoré neustále aktualizujeme. A okrem toho, Pracujeme veľmi, e, spolupracujeme veľmi úzko so zainteresovanými stranami, s celou komisiou, e, komunitou týchto zainteresovaných strán. Máme e, vyše 100 takýchto organizácií, ktoré s nami v Európe spolupracujú a poskytujú nám spätnú väzbu a takisto nám predkladajú svoje stanoviská Eh, ohľadom smeru, ktorým by sme sa mali eh, uberať. Takisto stimulujeme eh, rôznorodé využívanie alebo opakované využívanie dostupných údajov, tak aby sa využívali v iných sektoroch, než len v rámci REACH ako takého. A my teda sa snažíme neustále zlepšovať kvalitu údajov aj preto, aby aj v ostatných častiach Európy sa mohli používať napríklad na ochranu vodných zdrojov alebo BOZ, v oblasti BOZP alebo iných e, oblastiach, ktoré súvisia so životným prostredím a zdravím. No a okrem toho mm, sme, e, e, pracujeme na predvídateľnosti trhu pre spoločnosti, to znamená, čo sa s istou pravdepodobnosťou napríklad v tých relevantných oblastiach stane. Takže Spoločnosti e, potrebujú spoluprácu e, e, na rovine údajov, potrebujú spoluprácu aj v rámci dodávateľského reťazca a práve preto skutočne nastáva obrovská interakcia spoločností, ktoré sú v jednotlivých členských štátoch a Spoločne s členskými štátmi pracujeme takisto aj na kvalite údajov, tak aby sme identifikovali, ktoré chemické látky e, sú e, zdrojom problémov alebo určitých výhrad. A takisto, keď už identifikujeme príslušné problémy, tak e, môžeme definovať, aký je najlepší spôsob riadiť rizika, ktoré s takýmito látkami súvisia a používame takisto prácu nášho vedeckého e, výboru na to, aby e, sme vypracúvali e, vedecké stanoviska, ktoré potom pomáhajú Európskej únii zaujímať primerané postoje k riadeniu príslušných rizik. Takže tu ide o spoločnú snahu na jednotnom trhu v záujme lepšej Európy a bezpečnejších chemických látok. Ďakujem, pán predseda. A teraz sa chcem spýtať, e, teraz e, aj budeme hovoriť o tom, akú pridanú e, hodnotu má EU pre lepšie životné prostredie. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za pozvanie. Budem sa sústredovať na životné prostredie v mojej prezentácii, pretože tomuto sa venujem ako téme, ale zároveň zareagujem aj niektoré pripomienky, ktoré tu zazneli od predrečníkov. Poprvé chcem povedať, že už je to takmer 10 rokov, čo pracujem pre Business Europe. Hovorím s mojimi firmami v Európe, malé, stredné, veľké firmy. A chcem povedať, že ochrana životného prostredia je na programe európskeho priemyslu. Samozrejme, veľa hovoríme o klimatických zmenách, ale platí to aj pre kvalitu ovzdušia aj pre odpadové hospodárstvo, pre ochranu vôd a tak ďalej. Čiže firmy a priemysle, a celkovo priemysly, priemysel sektory robia veľa v tejto oblasti všade v Európe. Prečo to robia? Dôvodov je veľa. Poprvé, e, firmy sú súčasťou spoločnosti, uvedomujú si, že majú istú zodpovednosť. Po druhé, dáva to zmysel aj pre ich podnikanie. Hovoríme o efektívnosti využitia zdrojov, to dáva tiež zmysel aj e, pre firmy, aby tie boli e, efektívne, čo týka využívania zdrojov. A už bolo povedané aj predtým, že oni môžu získať aj konkurenčnú výhodu, napríklad pokiaľ ide o situáciu využi- využitia e, čistých technológií, pretože trhy alebo globálne trhy sú čoraz silnejšie. Takže to je ďalší dôvod. A potom ďalší dôvod, samozrejme, potreba byť v súlade s nariadeniami, konať v súlade s nariadeniami alebo s predpismi a preto tiež firmy konajú. My tu v Európe vieme, že máme silný aký, silné environmentálne aký, môžeme byť na neho hrdí a myslím si, že tu by som chcel odzrkadliť alebo zopakovať to, čo aj kolega Zebe povedal. Hovorili ste o tom, že je tu že tu veľké rozdiely, pokiaľ ide o uplatňovanie legislatívy. To je e, veľmi dôležitá vec a naozaj v oblasti uplatňovania toho treba, treba robiť oveľa viac a to znamená aj e, dohľad nad trhom a tak ďalej. A chcel by som zdôrazniť to, že európsky priemysel, európske podniky sú odhodlané e, konať prospech ochrany životného prostredia aké sú benefity, aké sú pridané hodnoty Európy, pokiaľ ide o životné prostredie. Hľadiska priemyselného to najdôležitejšie je, že ak budeme spolupracovať, je to pozitívna vec. Je to pozitívne. Prečo? Firmy sú medzinárodné, sú európske. Samozrejme, veľké firmy, e, tie fungujú všade v Európe, ale aj malé a stredné e, podniky tie častokrát majú či už klientov, dodávateľov, spotrebiteľov v mnohých krajinách. Čiže byť európskymi podnikmi to je veľmi dôležité, kľúčové pre naše podniky a práve preto aj taký európsky prístup k ochrane životného prostredia pre nás dáva zmysel. Aby som prešiel na ďalší bod, chcel by som to ilustrovať aj s niektorými konkrétnymi príkladmi Nebudem zachádzať do nejakých veľkých detailov, ale myslím, že je dôležité pre tú diskusiu mať zo pár konkrétnych e, príkladov z pohľadu priemyslu. Sú mnohé alebo rôzne spôsoby, ako hovoriť o pridanej hodnote Európe, čo sa týka životného prostredia a ochrany životného prostredia. Jedna vec, ktorá je možno zjavná, ale je veľmi dôležitá z nášho pohľadu priemyslu, je porovnať situáciu, kde máme európsky prístup versus E, situáciu, kde máme 28 odlišných národných režimov, ktoré ochraňujú životné prostredie. To podľa mňa je veľmi dôležité v tej diskusii. Porovnanie medzi európskym prístupom a 28 8 odlišnými národnými režimami. A aby som dal nejaké konkrétne príklady, prečo my ako Business Europe vnímame isté, istú hodnotu, isté výhody e, v rámci takéhoto európskeho prístupu. Poprvé, chceme vyvíjať spoločné e, pravidlá a to už spomenuli viacerí predrečníci. Tu môžeme spomenúť viaceré príklady. Pokiaľ ide o revíziu odpadového balíčka, pokiaľ ide o definície, tak tam určite sa vykonáva veľa práce, pokiaľ ide o dohodu na definíciách. To je veľmi dôležité pre e, priemysel. A takisto v neskoršej e, fáze, aby sme boli schopní porovnávať isté opatrenia a istý pokrok, ktorý bol na celoeurópskej úrovni dosiahnutý. To je jeden príklad. Ďalší príklad. Dopadové štúdia, štúdie e, v oblasti životného prostredia alebo posúdenia environmentálnych vplyvov. E, to je veľmi dôležitá vec pre náš priemysel, ak chceme mať spoločný postup, pokiaľ ide o prípravu pre e, takéto posúdenia vplyvu na životné prostredie. To je prvý, e, prvá sa dá e, príklad, pokiaľ ide o spoločné pravidla. Potom chcel by som dať aj príklad, e, pokiaľ ide o to nakoniec, čo spomínal aj pán Stern, treba mať taký silnejší hlas a my sme presvedčení, že pracovať spolu ako Európa, to je veľmi dôležité, pokiaľ chceme mať silnejší hlas aj v medzinárodnej diskusii. Samozrejme, najpopulárnejšia téma sú klimatické zmeny, dohoda COP21. My sme presvedčení, že e, spolupráca medzi členskými štátmi a úloha, ktorú Európska únia v, v tomto ohľade zohrala, to bolo naozaj kľúčové, pokiaľ ide o dosiahnutie tejto dohody. Nechcem sa k tomu nejako detailne E, vyjadrovať. Pán Stern to nakoniec veľmi dobre vysvetlil, takže dosiahnutie dohody. Ale takisto aj zabezpečenie toho, že tá dohoda, ktorá bola prijatá, bude plne implementovaná zo strany všetkých zmluvných strán a vieme, e, alebo zo strany všetkých signatárov, a vieme, že to nebude ľahká úloha. To bol druhý príklad. Tretí príklad. E, spolupráca, to znamená, že keď spolupracujeme ako Európani, ako Európa máme k dispozícii väčšie trhy, pokiaľ ide o e, uplatnenie technológie, pokiaľ ide o e, využitie rôznych príležitostí, ktoré máme k dispozícii, získanie tých výhod. A tu opäť vidíme rôzne výhody, e, čo sa týka napríklad obehového hospodárstva. Vieme, že takéto obehové hospodárstvo je dôležitá téma, o čo tu naozaj ide, je vývoj a rozvoj sek- e, sekundárnych trhov s nerastnými e, surovinami. To je e, tá oblasť, kde chceme dosiahnuť pokrok v rámci obehového hospodárstva. A samozrejme, čím väčší ten trh je, ktorý sa rozvíja, tým väčšie príležitosti aj pre firmy. Takisto môžeme spomínať aj príklad ETS. Na 28 národných e, trhových nástrojov máme jeden veľký nástroj pre ETS a to znamená, že máme väčšiu flexibilitu e, chceme zabezpečiť, aby emisie naozaj boli škrtané tam, kde to podniky alebo sektor, priemyselný sektor, ten konkrétny stojí najmenej. E, a potom ako kolegovia hovorili, naozaj spolupráca na európskej úrovni je veľmi dôležitá a zmysluplná najmä pokiaľ ide o výskum a vývoj. Vieme, že máme tu rôzne environmentálne výzvy a potrebujeme práve v tejto oblasti výskumu a inovácií viac spolupráce. Je tu o našu verejnosť, ale ide tu aj o súkromné investície. Firmy, európske firmy, tie zastupujú spočne 65 alebo 64 všetkých eh, nákladov na inovácie a investícií do inovácií v Európe. To je teda veľmi kľúčová otázka. Veľa sa toho robí aj na národnej úrovni, ale zároveň sme eh, naozaj hlboko presvedčení, že existuje aj eh, ďalšia vrstva E, pokiaľ ide o výskum a inovácie na európskej úrovni a to prostredníctvom rámcového e, programu Horizon 2020, ale aj prostredníctvom schém ako napríklad inovačný e, fond v ETS a tak ďalej. Čiže tento európsky, táto európska vrstva úroveň nad tými národnými úrovňami, tá je veľmi dôležitá a aj v súkromnom sektore je dôležité, aby sa dostávali do kontaktov jednotlivé firmy e, z rôznych krajín, či už sú menšie, stredné alebo väčšie. To je teda zo pár príkladov, nechcem to nejako ďalej rozoberať e, v rámci toho úvodu, ale takisto by som chcel spomenúť, a myslím, že to je dôležité aj v tej diskusii, keď hovoríme o environmentálnej ochrane na európskej úrovni, že to riešenie one size fits all nie je vždy najlepšie, takéto jednotné riešenie pre všetkých. A prečo? Myslíme si, že potrebujeme istú mieru flexibility, a to z rôznych dôvodov. Máme 28 členských e, štátov, majú rôzne histórie, rôznu kultúru, rôzne geografické situácie a tak ďalej. A istá miera flexibility je e, preto dôležitá. A e, môžeme si zobrať niektoré e, konkrétne príklady. Smernica pre e, priemyselné, pre industriálne emisie. E, tam sa regulujú tisícky e, podnikov a e, dáva sa tam istá flexibilita, pokiaľ ide o vytvorenie európskeho štandardu, ale zároveň umožnenie aj istej miery flexibility na miestnej úrovni e, zo strany príslušných orgánov tak, aby e, boli definované tie limitné hodnoty emisí. Takže to by som asi takto uzavrel a chcem e, zdôrazniť, že naozaj pokiaľ ide ochranu životného prostredia, už bolo na európskej úrovni veľa toho vykonaného a priemysel k tomu prispieva a bude aj naďalej e, prispievať. aby sme situáciu v oblasti životného prostredia v Európe vylepšovali. Je jasné, že ak budeme spolupracovať, že budeme mať e, spoločný európsky prístup, to e, nám prináša veľké výhody, ktoré by zmizli, keby e, sme išli cestou fragmentovaných národných režimov. Ďakujem pekne. Ďakujem. To bol posledný teda predposledný rečník, ešte posledný rečník je z komisie, tak uvidíme, aká je pridaná hodnota životného prostredia pre, pre generálny sekretariat. Máme tu pána Marcela Hága, ktorý je vedúci oddelenia, takže nech sa páči, E, máte 10 minút, nie iba jednu, to bol vtip. Uh, thank you, Mr. Ďakujem. Politiky EÚ v oblasti životného prostredia a zdravia sú na prospech všetkých európskych občanov a to sa týka aj e, samozrejme zamestnancov generálneho sekretáriatu Európskej komisie. Predečníci už zdôraznili a dali viaceré príklady toho, alebo také, ktoré ukazujú, že záväzná spolupráca medzi európskymi členskými štátmi e, pri, e, poskytuje takú pridanú hodnotu, ktorá je oveľa väčšia, než e, len keby sme zrátali tie národné opatrenia. My chceme ochraňovať životné prostredie, chceme ochraňovať ľudské zdravie a tie výzvy v tejto oblasti sú dnes veľmi náročné a práve preto potrebujeme prístup k čo možno najlepším informáciám, e, najlepším vedomostiam. A e, my sme vytvorili v Európskej únii viacere e, významné popredné orgány, ktoré chránia európskych občanov a e, sú konajú preventívne voči rizikám. Iba keď dáme dokopy naše zdroje na európskej úrovni, iba vtedy e, to aj reálne môžeme dokázať. Zverejné zdravie a životné prostredie častokrát si vyžadujú globálne aktivity. E, jednotlivé štáty nemajú e, takú silu, aby vedeli určovať témy na globálnej úrovni a rokovať o globálnych dohodách. Máme veľa príkladov, ktoré ukazujú, že Európska únia efektívne e, príjma isté iniciatívy, aby prijala opatrenia na globálnej úrovni spolu s ďalšími hračmi, aby ochránila životné prostredie a ľudské a verejné zdravie. Keď Európska únia ako taká hovorí, ostatní počúvajú klimatické zmeny, keď konáme spoločne a hovoríme jedným hlasom Európska únia, e, tak ako sa to presne aj stalo, dokáže e, dosiahnuť takú koalíciu, vytvoriť takú koalíciu, ktorá e, stála aj za to Parížskou dohodou z roku 2015. Európska úloha pri boji proti klimatickým zmenám je uvedená v zmluve a preto my môžeme požadovať ambiciozne klimatické ciele a potom ich aj monitorovať v rámci opatrení, ktoré zabezpečujú, že sa tie výsledky aj dostavia máme EU ETS, máme systém LULUCF, máme tzv. effort sharing e, a to sú všetko opatrenia, ktoré jasne ukazujú, že spoločné európske snahy môžu e, podporiť prechod e, európskeho hospodárstva, európskeho hospodárstva smerom k tomu nízkouhlíkovému hospodárstvu. A častokrát sa hovorí, že znečistenie je cezhraničného charakteru a treba príjmať proti nemu spoločné riešenia. Máme 10 skúsenosti s európskym environmentálnym e, právom a ukázali sme, že regulovanie na európskej úrovni a nie na úrovni európskej, to dáva veľký zmysel pre životné prostredie aj pre hospodárstvo. A je to nielen na prospech e, samotného životného prostredia. Je to na prospech aj e, trhov, vytvára to rovnaké podmienky pre e, podniky a umožňuje e, to aj príjmať opatrenia potom na vyšších úrovniach alebo v väčšom rozsahu. Takisto sú tu pozitívne environmentálne a zdravotné výsledky, ktoré vyplývajú z prepojenia vnútorného trhu. Napríklad legislatíva v oblasti chemikálií REACH e, je skvelým príkladom e, mnohých e, zaangažovaných aktorov, ktorá výrazne zvýšila mieru ochrany. Nedávno tu bola verejná konzultácia, ktorá bola prijatá v rámci širšej, širšieho hodnotenia REACHu a je naozaj pozoruhodné, že všet, zložky e, skupiny, či, sú to, či je to priemysel, či sú to spotrebitelia alebo mimovládky, súhlasia e, s tým, že Európska únia má pridanú hodnotu v rámci REACH a že treba mať naozaj harmonizovaný európsky prístup, pokiaľ ide o chemické rizika. Pokiaľ ide o ďalšie prvky, tam samozrejme už sú názory veľmi odlišné, čo sa týka ríču. Systém potravinovej bezpečnosti Veu ten dáva veľmi konkrétne a prísne e, normy v oblasti potravinovej bezpečnosti a zabezpečuje pred, predvydateľnú predvedateľný regulačný e, rámec, ktorý umožňuje európskym podnikom byť úspešné a aj sa zostáva tam, zohráva tam veľmi dôležitú úlohu. Podobne aj EMA e, zohráva dôležitú úlohu, čo sa týka zabezpečovania bezpečných liekov pre ľudí aj zvieratá pripravenosť na krízy, riadenie, e, riadenie takýchto kríz, e, to je veľmi e, to je takisto veľmi dôležitý príklad toho, ako zabezpečujeme ochranu európskych občanov. Európske centrum pre predchádzanie e, chorobám e, a ich kontrolu je takisto veľmi dôležité v tejto oblasti. Mechanizmy časnej detekcie spoločne s e, núdzovými opatreniami nám e, v tejto oblasti pomáhajú chrániť sa pred krízami, chrániť to takisto vnútorný trh, chrániť nás to pred rizikami pre ľudské zdravie, identifikujú sa tým nebezpečné produkty a e, takisto aj reguluje sa medzina, e, vnútorný aj medzinárodný e, trh e, s potravinovými výrobkami. Chceme zabezpečovať e, to, že európsky pacienti majú prístup to, k liečbe, ktorá je bezpečná a efektívna. Vymieňanie informácií a údajov medzi aktérmi je veľmi dôležité, pokiaľ chceme prebien, pre, e, e, predchádzať takýmto e, prípadom, ako napríklad bol ten škandalózny prípad e, prsných implantátov, ktorý ukázal, že keď ste, e, e, ten systém neintegrovaný, dochádza k zavadzaniu e, spotrebiteľov a na základe toho bol e, E, neskôr prijaný, prijatý e, predpis, ktorý teraz pred pár dňami e, bol konečne schválený. My uznávame certifikáciu, tým, čím umožňujeme aj exportovanie európskych produktov v oblasti lekárskych výrobkov na ich trhy. Máme dohody o vzájomnom uznávaní s niektorými krajinami, ale nakoniec táto možnosť je aj pre iné krajiny, kde tieto dohody nemáme, ale tie výhody sú pre EU oveľa širšie oveľa širšie než na samotný vnútorný trh. Zoberte si napríklad Natura 2000, to je dobrý príklad. Je to e, sieť 26, 26 e, tisíc chránených prírodných oblastí, ktorá pokrýva takmer 20 e, územia Európskej únie, kde prebiehajú aj ľudské aktivity a zároveň tam chránime rôzne rastlinné a živočíšne druhy. Keď sme analyzovali výsledky našej legislatívy, dospeli sme k tomu, že zisky e, sa dajú vyčísliť vo výške 200 až 300 miliárd eur každoročne, čo výrazne prekračuje náklady s tým spojené. Ale samozrejme musíme vydložiť ešte ďalšie úsilie. Tento týždeň predložíme ďalšie oznámenie, aby sme nadviazali na tieto doterajšie e, správy. Chceme vytvoriť pevné základy, aby sme dokázali plne čerpať výsledky Natúry 2000 v prospech ekonomiky aj prírody, aj keď znečistenie ovzdušia je naďalej veľkou výzvou v mnohých mestách a regiónoch v celej Európe. Legislatív Európskej únie sa snaží príjmať miestne regionálne orgány, aby konali správa o stave európskeho životného prostredia za rok 2015 dokazuje, že Európania v súčasnosti majú čistý vzduch a vodu a menej odpadu na skládkach a viac recyklujú. Po 4-10 ročiach zavádzania európskej legislatívy v oblasti životného prostredia európska pridaná hodnota preto je jasne zdefinovaná za dokumentovaná jasnými faktami. Európska únia je v ideálnej pozícii zajistiť takúto pridanú hodnotu napríklad politika v oblasti tabaku priniesla jedných z najprísnejších protitabakových opatrení eh, vo svete. Európska únia je výrazným globálnym hráčom v boji proti antimakrobiálnej rezistencii a tiež aktuálne pracuje na tom, aby sa zaujal jednotný prístup eh, k eh, ochrane zdravia ľudí a ich živočíchov. Ďalej, Európska referenčná cieľ pre ojedinelé ochorenia umožní pacientom rýchlejšiu diagnostiku, taktiež efektívnejšiu liečbu vďaka využitiu v plnej miere dostupných technológií. Teda mohol by som to zhrnúť tak, pán predseda, e, že máme mnoho jasných dôkazov o tom, aké sú rôzne výhody e, Európskej únie v oblasti ochrany životného prostredia, verejného zdravia a potravinovej bezpečnosti. Privítali by sme, ak by tieto posolstvá boli jasne vypočuté aj vo verejnej diskusii na národnej aj miestnej úrovni v členských štátoch. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. Myslím, že teraz je našou spoločnou úlohou nejakým spôsobom odfiltrovať tieto informácie od vás eh, našim občanom. Teraz nastala chvíľa na otázky, vystúpenia našich kolegov. Najskôr koordinátor za EPP Peter Líze, nech sa páči, ďakujem, vážny pán predsedajúci, ďakujem aj všetkým kolegom, ktorí sú prítomní. Myslím si, že táto téma by si vyžiadala ešte vyššiu účasť kolegov, ale tak či tak. Som rád, že môžem skonštatovať, že dve tretiny prítomných sú za skupinu EPP. Chcem sa poďakovať eh, najmä svojej kolegyne Merit McGuinness, ktorá eh, iniciovala toto vypočutie. Tiež eh, sa chcem poďakovať našim rečníkom, okrem iného za Business Europe, a ďalšie múty totiž najefektívnejšie popísali, prečo európske konanie je efektívnejšie ako vnútroštátne kroky v akejkoľvek oblasti a tiež v čom spočíva pridaná hodnota Európskej únie. Inak e, mám pocit, že som toho počul trochu priveľa. Áno, zdá sa, že robíme správne veci, ale mali by sme ich robiť ešte viac. Isté, že nemôžeme zazlievať agentúram, e, že chvália svoju vynikajúcu prácu, ale prosím, Pán Delujka, ak e, sa správne vyslovil vaše meno, tu nie je správne miesto hovoriť o vyšších sumách e, podporu. Toto vypočutie sme naplánovali, pretože prebehlo referendum v Veľkej Británii. Británia opúšťa Európsku úniu a ja verím, že sa nám to podarí dotiahnuť do zdarného konca, ale máme v druhom kole prezidentských volieb pani Lepenovú a ak pani Lepenová nedebože vyhrá, tak už nepôjde o to, či e, dostane vaša agentúra viac peňazí. Mm, tým Európa a celá Európska únia skončí. My musíme teraz dokázať našim občanom, že sme na európskej úrovni schopnejší hľadať riešenia ako na vnútroštátnej úrovni. Myslím si, že by sme to mali ešte efektívnejšie trošku pomenovať. Nechcem um, dávať priestor zastupcom agentúr, Isté, že agentúry už zo svojej povahy hovoria o odborných veciach. Chcel by som e, privítať len e, troch zástupcov mimovládok, e, European Public Health Alliance a tiež Bojk, aby sa vyjadrili nie k tomu, čo by sme si mohli želať. Ak totiž Európa skončí, tak už nebudú žiadne želania, už nepôjde o to, či chceme viac alebo menej chrániť spotrebiteľa. Teraz musíme počuť jasné argumenty, o čo tu presne ide. Ak Európska únia padne, čo sa potom stane? O to musíme teraz bojovať. Nejde tu o nejaké doľaďovanie, ide o to, že práve tá európska ruka pomáha a v mnohých oblastiach ľuďom viacej než členské štáty jednotlivo. Chcel by som poprosiť práve týchto troch konkrétnych rečníkov, aby sa k tomu vyjadrili jasné argumenty, aby sme ich mohli použiť e, e, v kontakte s našimi voličmi. Všetky ostatné želania, ktoré tu formulujete, tie môžete prednášať na iných miestach, na iných fórach. Tie veľmi radi príjmeme, tak ako to zvyčajne robíme, ale dnes naozaj ide o to, či Európa stojí za podporu alebo nie v tomto kontexte. Ďakujeme pekne, Peter. Ďalej e, kolegyňa Miriam Dali. Ďakujem. Ďakujem aj všetkým zástupcom organizácií, aj zástupcom agentúr, ktorí prišli a vyjadrili sa k pridanej hodnote Európskej únie. Podľa mňa posolstvo dnešného vypočutia je veľmi jasné. A síce musíme jasne informovať našich voličov, že spoločnými sílami ako Európska únia celá dokážeme toho dosiahnuť o mnoho viac, než jednotlivo pretože aj náš hlas bude silnejší. Keď hovoríme o predajnej hodnote Európskej únie, povedzme si otvorene, že tu nejde len o jedno vypočutie, ide o neustály, eh, neustále pribiehajúci proces, ide o kumuláciu všetkých týchto faktorov spoločne. A vďaka tomu budeme schopní dokázať pridanú hodnotu Európskej únie. A náš výbor a všetci poslanci v tomto výbore na to musíme upozorňovať na všetkých schôdzach, na rôznych schôdzach, Máme totiž možnosť vysvetľovať prácu, ktorú robíme našim občanom a tiež v, čo, v čom spočíva pridaná hodnota Európskej únie. Prejdem teraz k reakcii na vyjadrenie našich rečníkov. Súhlasím s tým, že Európska únia mala silný hlas pri rokovaní o, o svetovej globálnej klimatickej dohode. Spomenula to komisia a tiež pán Stern. Myslím si, že veľkosť eh, nášho regiónu k tomu prispela, ale tiež politické odhodlanie nám pomohlo zvýšiť váhu nášho posolstva a tiež eh, ostatné krajiny a regióny sa vďaka tomu rozhodli podporiť našu agendu. Európska únia bola najvýznamnejším spojencom Spojených štátov amerických v oblasti klímy v posledných desiatich rokoch, tak to povedal pán Stern, ktorý bol um, kedysi uh, aj na COP21 ešte hlavným poradcom OSN pre klimatické zmeny. Ja ešte stále verím, že to dokážeme spoločnými silami presadiť vďaka jednotnému prístupu všetkých členských štátov, komisie, parlamentu a dúfam, že aj vlády Spojených štátov amerických. A to isté platí aj v otázkach zdravia, pretože aj zdravie je vysoko na programe priorít. A ja verím, že ak budeme naozaj jednotní, tak dokážeme lepšie, efektívnejšie naše zdravie chrániť. Je to totiž jeden z najväčších úspechov Európskej únie a to napriek obmedzeným kompetenciám, ktoré máme v tomto sektore. Je to však fakt, že vďaka európskej integrácii sa zvyšila kvalita služby zdravotnej starostlivosti, tiež sa lepšie šíria informácie medzi členskými štátmi a vďaka tomu agentúra pre lieky je e, Svetovým centrom poznatkov o liekoch a ešte sa obrátim na Business Europe. Myslím, že toto vystúpenie bolo veľmi pozitívne. Často sa totiž tvrdí, že podnikateľské prostredie a životné prostredie nejdú ruka v ruke, ale potom, čo som si vypočula eh, od Business Europe, eh, že táto Európska únia, ak bude konať spoločne, eh, že to bude prínosné pre podniky, že sa tým zaistia spoločné pravidlá, že sa tým zajistí e, jeden veľký trh. To je veľmi pozitívne a súhlasím, že univerzálne riešenia možno nie sú najlepším prístupom v všetkých prípadoch, že flexibilita je potrebná, ale to neznamená, že by sme nemali pracovať spoločne, pretože v skutočnosti tá najzasadnejšia otázka znie, či by sme to boli dokázali urobiť osamotene na úrovni jednotlivých členských štátov bez takéhoto harmonizovaného prístupu. Podľa mňa odpovedne nie. Už vás nechcem oberať viac od čas. Chcem sa ešte raz poďakovať všetkým rečníkom za ich vystúpenia, za to, že prišli a dúfam, že budeme naďalej spolupracovať v podobnom duchu aj v budúcnosti. Thank you, Miriam. That's, correct. One would say that, that EU businesses doesn't speak. Áno, Miriam, máš úplnú pravdu. Ďalej Merit McGuinness, podpredsednička Európskeho parlamentu, mimochodom. Ďakujem Pán predsedajúci, chcem sa poďakovať všetkým zástupcom, ktorí vystúpili, ako už uviedol kolega Peter Líze. Mne veľmi záležalo na tom, ako, aby toto um, vypočutie prebehlo. Ja by som bola radšej, keby nás to bolo viac. Len si predstavte, ak by sa hovorilo o škodele o kríze v potravinárskom sektore alebo vo farmaceutickom sektore, eh, len by sa toto tak hemžilo poslancami, ktorí by sa chceli vyjadriť. Ak dovolíte, Chcela by som sa obrátiť na zástupcov e, spotrebiteľskej organizácie, ktorá sa vyjadrila, že je veľmi rada, že je európskou spotrebiteľkou, pretože máme najvyššiu úroveň bezpečnosti potravín, liekov, chemických štandardov a taktiež farmaceutických výrobkov, ale verejnosť si to nedostatočne uvedomuje. A tiež e, nie je dostatočne verejnosti jasné, že o toto všetko sa pričinila Európska únia. Ďakujeme za to, že to hovoríte, ale hovorte to častejšie. Ja som to povedala aj včera jasne na veľkom podujatí v Írsku, že my sami sme sa poškodili tým, že neustále ukazujeme prstom na to negatívne bez toho, aby sme tak ako dnes skonštatovali to, čo všetko funguje a čo všetko Európa dokazuje. Vďaka svojim agentúram, vďaka všetkým druženiam, vďaka práci všetkých inštitúcií, aké veľké výhody to prináša pre našich občanov. Dúfame, že toto vypočutie, ktoré sa aj vysiela, bude prínosné v tomto smere. Veľmi ma naozaj teší, že sme mali k dispozícii tieto prezentácie, pretože myslím si, že e, musíme začať novú retoriku a začíname ju dnes. Chcem sa poďakovať Petrovi Lizemu za to, že umožnil zorganizovať toto vypočutie. Myslím si, že v mnohých týchto oblastiach e, e, musíme zaistiť, aby sa experti navzájom počúvali, aby sme lepšie dokázali plniť naše e, záväzky, ktoré sme dali občanom. A keďže diskusia o Brexite ešte stále prebieha, musíme pozorne počúvať tých, ktorí sa obávajú, obávajú že postupne po odchode Británie, ktorý dúfame nebude úplne definitívny, môže nastať eh, ďalšia vlna. V každom prípade eh, po zákone, ktorý odvolá ehm, všetku európsku legislatívu v britskom parlamente, ak sa ukáže, že Británia chce byť súčasťou obchodného systému, tak štandardy, ktoré máme v platnosti, ktoré dodržiavajú Británia v súčasnosti, sa budú musieť zachovať. Chcem sa opýtať, či naši odborníci tu prítomní sa k tomu chcú nejako vyjadriť. Myslím si, že je to pre nás všetkých veľmi podstatné. Ďakujem. Áno, to je pravda. Dúfam, že po prvom kole otázok experti dostanú priestor reagovať. Ďalej kolegyňa Karin Kadenbach. Ďakujem. Pán predsedajúci, ja by som sa najskôr chcela poďakovať Merit Begines za iniciatívu. Myslím si, že je to mimoriadne dôležitá téma. Veľká časť našej politickej práce je vo verejnom vnímaní len bojom o pozície, a nejaká snaha niečo dosahnuť, ale to, že naozaj niečo dosahujeme, že sme dosiahli nejakú zmenu, to ostáva eh, nepovšimnuté. A ja by som sa chcela obrátiť aj na komisiu E, možno by sa to mohlo trošku zlepšiť v komunikačnej stratégii. Vyjadrili ste sa, že máme mnoho jasných dôkazov vo verejnej diskusie, ktoré musia zasnieť. Myslím si, že toto je pre nás zadanie, to je pre nás úloha do budúcnosti, aby sme to naozaj plnili, aby sme o tom verejnosť informovali. To všetko, čo sme dosiahli v rôznych oblastiach, aby sme o tom lepšie komunikovali. Ja to totiž dennodenne vidím v kontakte so svojimi voličmi, že podstate sa upozorňuje na verejnosti iba na to, čo nefunguje, tam, kde sú spory, ale to, čo sa nám darí presadiť eh, vo vecnej, technickej, odbornej oblasti, to sa týka predovšetkým otázky ochrany zdravia, životného prostredia, chemikálií. Toto všetko ostáva úplne nepovšimnuté eh, v očiach verejnosti a mali by sme to napraviť nielen vzhľadom na blížiace sa voľby, Myslím si, že by to rozhodne malo byť prezentované ako pridaná hodnota pre všetkých našich Európanov. Ja často súhlasím s Petrom Líze a môžem aj tu súhlasiť. Myslím si, že vyjadrenie... Pardon, tento smer s Petrom Lízem nesúhlasím. E, e, podľa mňa EFSA veľmi oprávnene žiada o vyššiu finančnú podporu. Ak chceme dosahovať takéto pozitívne výsledky, ak zadávame našim agentúram ďalšie doplnkové úlohy, tak sa musíme snažiť o to, aby tam, kde sú úlohy, aby bolo dostatočné finančné vybavenie. Inak totiž tieto agentúry nemôžu svoje úlohy plniť a potom sa dostaví práve efekt frustrácie. Ja teraz hovorím ako spravodajkyňa v kontexte oficiálnych kontrol. Ak totiž máme príliš e, veľký počet úloh, ktoré delegujeme agentúram. Očakávame, že agentúra EFSA, že spoločné e, výskumné centrum, spoločný e, výskumný výbor bude plniť nejaké úlohy, tak k tomu musia mať aj potrebné zdroje k dispozícii. Inak totiž máme očakávania, ktoré sa neplnia. A to potom samozrejme v budúcnosti sa nám prezentuje ako nesplnená úloha. Ale ak agentúra nemá dostatočne personálne ani finančné vybavenie, tak tieto úlohy plniť nemôže. Myslím si, že im to nemôžeme zazlievať, že žiadajú aj na takomto dnešnom stretnutí vyššiu finančnú podporu. Oni musia využívať všetky možnosti, ktoré majú na to, aby na seba upozornili a požiadali o potrebné navýšenie zdrojov. Bola by som rada, keby takéto diskusie, ako prebehli dnes, e, prebiehali častejšie aj vzhľadom na blížiace sa voľby o dva roky, pretože tu zaznelo mnoho pozitívnych príkladov, ktoré by sa mali na verejnosti o mnoho častejšie opakovať. Aby aj verejnosť mala možnosť sa s nimi oboznámiť. Ja som um, pôsobila v reklame a viem, že um, minimálne 7 až 10 krát je potrebné zopakovať uh, akékoľvek tvrdenie, aby sa um, to dostalo do povedomia ľudí. Teda my sa všetci musíme prečiniť o to, aby sa tieto pozitívne e, informácie naozaj aj šírili v našej verejnosti. Ďakujem pekne. Pán Eichhout. Uh, <clears throat> Ďakujem všetkým za príspevok k tejto diskusii, pokiaľ ide o pridanú hodnotu Európskej únie a takisto aj za to, že kolegovia položili opäť e, trocha väčší dôraz na, na túto diskusiu, lebo ide o to, e, v podstate o čo teraz v e, Európskej únii ide, alebo v Európskej únii ide. Treba teda e, hájiť a obhajovať to, čo Európska únia umožnila, ale treba sa pozrieť aj na trend v našej spoločnosti, kde podpora pre Európsku úniu klesá, takže musíme takisto vnímať aj to, čo môže Európska únia urobiť lepšie, aby sme zabezpečili, že podpora pre Európsku úniu nebude naďalej klesať. A povedzme si to e, úprimne, Európska únia nie je vnímaná ako niečo, čo by chránilo všetkých, e, všetkých ľudí, konkrétne a najmä, ne, najmä menej vzdelaných ľudí, ktorí majú obavy z toho, že doplácajú na globalizáciu. Pozrieme sa na výsledky volieb v Rakúsku, Spojenom kráľovstve, Francúzsku, Spojenom kráľovstve. To je takmer rozdelenie vlastne pol na pol. E, títo ľudia majú pocit jednoducho, že my pre nich nič nerobíme. Máme tu samozrejme globálne trendy, vidíme to aj v Spojených štátoch. E, ja som veľmi rád, že e, je tu kolega zo Spojených štátov, ten veľmi dobre pozná situáciu u nich doma, ale takisto je to aj naša inštitúcia, ktorá vlastne prispieva k tomuto E, trendu. Ja sa chcem teda Alexandra spýtať, Existuje nejaká rozpráva e, rozprava e, v rámci Business Europe, ktorá by sa vymykala to, z tohto rámca? A máme našťastie Business Europe, ktorá má takúto schopnosť uvažovať takýmto spôsobom. A v tom súčasnom inštitucionálnom nastavení E, firmy majú pomerne veľké e, povedzme e, zisky, máme spoločný jednotný trh a dobré podmienky pre výrobu v Európe vďaka nastaveným pravidlám, to je všetko užitočné, ale na druhej strane je tu konkurencia v oblasti daňovania, pretože to sa nevníma ako európska právomoc. No a Niekomu by sa to mohlo zdať byť v poriadku, ale e, pred, pretože to môže prispievať k rozvoju hospodárstva, ale e, môže to takisto znamenať, že niektoré členské štáty prosto e, na to doplácajú, kým iné z toho majú výhody. Tento trend nemôže pokračovať. S tým musíme niečo robiť, musíme zmeniť architektúru Európskej únie tak, aby Eh, eh, jednoducho mala lepšie výsledky. Ja by som povedal, že Business Europe nielen háj, eh, obhajuje súčasnú Európu, ale otvára aj debatu o tom, ako sa môžeme povedzme, posunúť ďalej, ako to povedali kolegovia ako Peter Líze. A ja samozrejme sa musím do Dastera na toto spýtať a musím mu poďakovať za to, že tu je. My sme sa e, niekoľkokrát už predtým stretli a vždy to bolo veľmi prínosné. Takže sa chcem spýtať, pokiaľ ide o e, Spojené štáty a myslím si, že by to každý chcel počuť, hoci je to interná záležitosť Spojených štátov. A ako vy odhadujete, e, aké bude mať dôsledky zrušenie toho plánu zelených energií, aké dôsledky to bude mať pre oblasť životného prostredia v Spojených štátoch. Pre nás je takisto dôležité vedieť, e, ako to vnímate. A potom e, otázka, ktorá sa týka roku 2018. E, pre, ako dôležitý bude tento rok pre rokovania o klíme? Vy ste hovorili o význame Európskej únie, ale vieme, že Spojené štáty v roku 2018 sa nebudú angažovať. Takže je tu tá otázka zníženia teploty o 2 stupňa alebo 1,5 stupňa. Takže myslíte si, že by aj Európska únia nemala v tomto smere zohrávať e, e, významnú rolu? Vy máte e, v klimatických rokovaniach veľké skúsenosti, takže ma zaujíma vaša odpoveď. No a potom posledným rečníkom Dám ešte slovo poslednému rečníkovi, potom e, pani e, Ajuzo. Yo también quiero... Ďakujem pekne, tiež chcem poďakovať všetkým zastupcom jednotlivých agentúr, ktorí tu dnes boli zastúpení a takisto sa poďakovať organizátorom tohto vypočutia, ktoré bolo veľmi zaujímavé a agentúry nám naozaj dávajú pridanú hodnotu e, v EÚ a myslím, že väčšinou si to občania ani neuvedomujú. Takže naozaj mali by sme to lepšie spropagovať a ukazovať a hovoriť viacej o tých výhodách, ktoré to pre nás predstavuje. Aké pozitívne aktivity tieto agentúry pre EÚ vykonávajú. Potom je tu konkrétna otázka pre riaditeľa agentúry pre životné prostredie. Vy ste spomínali tých 20 mg kadmia na kilo. Chcem sa spýtať, či ste spravili aj štúdiu k tomu, nejaké vyhodnotenie rizika. Vedecká komisia EÚ eh, e pre eh, toxicitu a pre životné prostredie eh, povedalo, že vyhodnotenie rizika by malo byť vykonané predtým, ako tieto limity budú nastavené. V novembri 2015 tento istý výbor povedal, že pokiaľ je to hodnota nižšia ako 80 mg na kilo, nedochádza k akumulácii kadmia v pôde. Komisia zobrala ako referenčnú e, predpisy v krajinách ako napríklad Švedsko, Fínsko či Rakúsko, kde e, e tá hodnota v pôde prirodzene e, je nízka a e, vlastne vo fosforických horninách je nízky výskyt kadmia, ale sú iné krajiny, napríklad krajiny na juhu, tam tá situácia vyzerá inak. Čiže pokiaľ ide o odstraňovanie kadmia, to je na industriálnej úrovni vlastne nemožná záležitosť momentálne. Takže chcem sa pýtať, či máte k tomu nejakú konkrétnu štúdiu, ktorá by e, vás viedla k tomuto, k tomuto odporúčaniu. Pokiaľ ide o tie zdroje, EFSA má veľa práce, veľa úloh, ale treba ešte povedať ďalšiu vec, a to síce, že EFSA e, si nevyberá žiadne poplatky, ale iné agentúry to robia. Čiže e, poplatky nevyberá, ale za to je nezávislejšia. A chcel by som sa, e, chcel by som sa spýtať z vašho pohľadu, e, mala by aj EFSA takéto poplatky vyberať? Alebo, alebo ani nie. Ďakujem pekne. Ďakujem vám za vyjadrenie a otázky a myslím si, že vzhľadom na to, že veľa otázok eh, smerovalo na Business Europe. Mali by sme začať práve Business Europe. Ďakujem, eh, pán predseda. Ja neviem, či tých otázok bolo eh, toľko priamo na Business Europe, bol celý rad pripomienok, ktoré sa týkali Business Europe, ale ja by som chcel vybrať možno tri také body. Poprvé, z celého radu e, pripomienok som pochopil, že treba lepšie komunikovať pridanú hodnotu Európy, aj pokiaľ ide o ochranu životného prostredia a ja to vnímam aj ako domácu úlohu pre e, priemysel a e, firmy, ktoré zohrávajú určitú rolu v tejto lepšej komunikácii prostredníctvom svojich aktivít a ja si takisto z toho beriem aj to, tú informáciu, ktorá sa týka E, tohto, tohto, e, tejto potreby a sme na to mysleli. A potom chcem ešte zareagovať na otázku alebo pripomienku pani McGuinness e, ohľadom ETS a tu si myslím, že vzhľadom na situáciu, ktorá vznikla po Brexite a v súvislosti s Brexitom, tak neviem na toto úplne odpovedať, ale je e, e, v každom prípade kľúčové zabezpečiť, aby už nech sa stane čokoľvek e, v strednou a dlhodobej perspektíve, tak aby to nemalo nežiaduce dôsledky na ETS, ktorý sa v Európe zavidol a reformoval. A my sa teda, my samozrejme očakávame, čo sa stane, ale ten tie dôsledky pre EU ETS by mali byť predsa len pomerne malé. A potom ešte, čo pán Eckhout povedal, my e, v každom prípade sa e, snažíme uvažovať netradične, nekonvenčne. E, nie je to v tej bruselskej bubline vždy jednoduché, ale snažíme sa o to. Ja sa k tomu nebudem vyjadrovať, pretože toto nie je moja parketa napríklad otázka zdaňovania a podobne, o ktorej ste hovorili, ale chcem povedať toto. My e, určite, a dúfam, že to teda bude e, e, vnímané na základe mojich pripomienok, my teda neobhajujeme len tú súčasnú situáciu v Európe, my sa takisto snažíme, my si takisto uvedomujeme, že veci sa musia ďalej aktualizovať, eh, revidovať eh, a to v celom rade eh, oblasti životného prostredia. No a napokon chcem povedať, že my sa určite zapojíme do rozpravy o budúcnosti Európy, ktorá má rôzne dimenzie a environmentálny aspekt, energetický aspekt, samozrejme bude aj kadmium, to bude jeden z súčasťou tej debaty. Ďakujem vám. Myslím, že by sme mohli pokračovať ďalej. E, e, vašou odpoveďou. Lisbel, e, pani Guajens, ja takisto samozrejme si beriem z toho túto, toto posolstvo, lebo aj my sme súčasťou povedzme toho pozitívnejšieho príbehu o Európe, takže na tom budeme úsilovne pracovať. A tá priama otázka pána Lizeho, ja si myslím, že treba povedať toto. Európska únia je jednotný trh. Ak e, teda zrušíte EÚ, ak, e, sa, ak to vlastne opäť e, nacionalizujete, tak sa v podstate budete uberať opačným smerom, než ten trend, ktorým sa trhy dnes, oba, dnes sú uberajú. To znamená, dnes ide o globálny trh, digitálny a globálny trh. A keď sa vrátime zase k národnému dohľadu e, alebo národnej regulácii týchto trhov, tak samozrejme to bude krok späť, lebo budeme mať e, negatívne e, konkurenčné pravidlá alebo pravidlá hospodárskej súťaže a budeme mať menšiu, menej účinnú, povedzme, bezpečnostnú sieť pre e, spotrebiteľov a ten trh bude menej e, e dôveryhodný. Samozrejme, v každej krajine to bude asi trochu ináč, ale e, v každom prípade to bude strata. Takže pre nás to je scenár, ktorému by sme mali za každú cenu zabrániť, pretože Európa nás práve do, e, e, dovedla na e, túto úroveň, úroveň bezpečnosti. Samozrejme, my ešte nie sme na konci cesty, ale určite by sme nemali e, e, jednoducho začať demontovať to, čo sa e, podarilo vytvoriť. A v súvislosti s Brexitom my organizujeme v Londýne 11. maja v Londýne konferenciu ohľadom Brexitu a zabezpečenia pozitívnych výsledkov Brexitu pre spotrebiteľov. A v tejto chvíli to vnímame tak, že spotrebitelia v Spojenom kráľovstve E, sú vystavení e, riziku, že e, nebudú pokrývaní tými pravidlami Európskej únie, tak ako doposiaľ. A to, že teda Spojené kráľovstvo odíde z Európskej únie, vlastne bude znamenať, že prídu celý ten systém ochrany. A to by v mnohých oblastiach pre nich mohlo znamenať zhoršenie. Ďakujem vám myslím, že tu bola aj otázka na nášho hostia zo Spojených e, štátov, pána Toda. E, takže, pána, e, ďakujem za otázku pána Eichauta. Tá prvá otázka sa týkala toho, čo nazývame Clean Power Plan, to znamená plánu čistej energie či to bude mať nejaké konkrétne e, dôsledky, čo, čo sa teraz deje. Ja si myslím, že to bude taký mix, e, mix e, povedzme, efektov. Tam išlo o 32-percentné zníženie emisí do roku 2030 v energetickom sektore a myslím si, že na základe konkrétnych opatrení už ten plán pomerne pokročil a tento plán pre čistú energiu tak ako bol vlastne vytvorený, mal za cieľ e, e, stimulovať opatrenia v oblasti čistých energií, efektivity využívania energií, e, energetickej efektivity, účinnosti a bohužiaľ asi toho bude menej teraz v poslednej dobe alebo v nadchádzajúcej dobe, takže ten efekt bohužiaľ tam bude. A Trumpová administratíva sa nezamerala len na tento plán čistých energií, ale takisto e, sa celkom jednoznačne vyjadrila aj e, pokiaľ ide o zníženie niektorých e, štandardov pre vozidla napríklad z 27 galónov na milu na 54 galónov, takže tu sa v podstate asi rysuje taký trend na podkopávanie týchto prísnych e, e, regulačných opatrení a v podstate je to taký e, pokus zvrátiť situáciu, urobiť vlastne krok späť, tak ako v prípade plánu na čistú energiu a samozrejme to bude mať konkrétne negatívne dôsledky. Hovorím tu o Trumpových politikách, hoci to nebude znamenať úplný obrad. Samozrejme, bude ťažké zachovať tie ambície na rok 2018, v roku 2018 a ďalej. Myslím si, že je v prvom rade dôležité e, takisto e, v kontexte zamerania na e, vytváranie robustného systému, takisto e, nezabúdať na dôležité prvky, ktoré sa budú, na ktorých sa bude pracovať e, v rámci e, stanovovania pravidiel v rámci Parískej dohody, usmernení, ktoré, o ktorých sa bude rokovať. To by sa malo dokončiť do roku 2018 a možno to najdôležitejšie súvisí so s transparentnosťou ale takisto sa tam diskutuje aj o účtovníctve a financiách. To sú teda dôležité veci. Ak sa toto nepodarí dobre uchopiť, tak sa nepodarí teda zabezpečiť e, potrebnú rovnováhu a môže to mať e, veľmi negatívne dôsledky v priebehu doby. A potom, pokiaľ ide o, tú ambici, o tie ambície a mieru ambícií ako takú, budeme, mať, e, budeme sa tým teda zaoberať tej počiatočnej fáze v roku 2018 a potom rok 2020. To je ten bod, keď sa budú revidovať tie a kontrolovať tie individuálne plány a dúfam, že sa e, podarí ich aj zvýšiť. No a uh, Samozrejme, pokiaľ sa e, Spojené štáty do tých rokovaní nezapoja, tak to nevyhnutne bude mať e, negatívne dôsledky. A, ale v Spojených štátoch e, už v tých kľúčových štátoch a mestách predsa len prebiehajú aktivity a snahy je to porovnateľné e, s tým, čo sa odohralo v rokoch 2001 až 2008, keď e, e, boli Spojené štáty v podstate v situácii, kedy sa občianská spoločnosť aktivizovala práve v záujme týchto environmentálnych cieľov. A to samozrejme, to súvisí s dôrazom na e, čisté zdroje energií a práve e, z tohto pohľadu bude príspevok Európskej únie oveľa dôležitejší než kedykoľvek predtým. A treba ešte povedať, že e, Trumpová administratíva ešte nerozhodla či e, budeme naďalej signatármi Parížského dohovoru, alebo či e, svoju účasť e, zrušíme. Myslím, že o tom sa teraz práve rozhoduje. Minulý týždeň malo byť stretnutie na vysokej úrovni, ktoré sa odložilo. Takže ja som veľmi opatrne optimistický. Skutočne skôr teda veľmi opatrne než optimistický. A to v tom zmysle, že tá Trumpová administratíva, a dúfam teda, že nakoniec administratíva Trumpa e, zostane e, signatárom e, Parískej dohody, hoci teda s určitými výhradami. Myslím, že e, o, podnikateľská komunita v rámci e, veľk, vrátane veľkých podnikov si želajú, aby Spojené štáty boli naďalej zapojené do Parískeho dohovoru No a to aj e, preto, že e, tie ďalšie súvisiace škody, ktoré by súviseli s odstúpením od dohovoru, by boli tak veľké, že by to jednoducho všetkých poškodilo. Ale je to ešte stále otvorená otázka. Ďakujem vám. No uvidíme, čo sa stane, ako to dopadne. A teraz by som e, chcel poďakovať tlmočníkom, hovorí láskavo pán predsedajúci. Pracovali o niekoľko minút dlhšie, takže my teraz budeme musieť pokračovať e, tak 5 až 10 minút po anglicky. E, Peter a Nina ešte dostanú slovo, ale v každom prípade ešte musíme požiadať o odpovede e, na otázky našich kolegov. Takže by som požiadal niekoho z agentúr, aby odpovedal na otázku Karin. Neviem, koho teraz vybrať. Ak ja myslíte si, že by ste mohli skúsiť odpovedať? Thank you, Chair. Um, I think the, the one element that, that, that, comes, to, that, that comes forward is, is, the, um, is, the, is the lack of communication on, and knowledge of the work. Uh, takže uh, myslím si, že uh, občania nevedia dosť uh, dobre uh, to, čo mm, všetko robíme. My vyvíjame uh, z našej strany veľkú snahu, aby sme zlepšili komunikáciu čo najefektívnejším spôsobom. Ja si myslím, že to je jeden e, dôležitý prvok. A je dôležité, aby sme e, nepolavili e, v našej snahe to posolstvo skutočne sprostredkovať občanom. Tlač ako taká bohužiaľ nemá veľký záujem o pozitívne správy. Máme veľa aktivít, ktoré zaujíma e, e, najmä ktoré zaujímajú špecializovanú tlač. E, táto prejavuje veľký záujem o to, čo robíme a, a samozrejme máme aj spotrebiteľov, ktorí sú veľmi motivovaní, aby sa dozvedeli viac o tom, aké sú e, zdravotné e, dôsledky našich politík, takže sociálne e-média sú takisto veľmi aktívne a my sa tu takisto snažíme komunikovať, ale všeobecne tlač, myslím, že e, ten záujem neprejavuje a myslím, že by to malo skôr vychádzať z Bruselu a z komisie, pretože tá má lepšie páky, e, ako môže presvedčiť e, tlač, aby sa tomu viac venovala. A potom ešte tu boli pripomienky ohľadom toho, že sme boli zasiahnutí obmedzením zdrojov aj v súvislosti s Brexitom a potom je, je tu tá otázka možnosti vybrať poplatky. Ja by som veľmi privítal, keby agentúry mali voľnejšiu ruku e, pri e, poskytovaní služieb v prospech e, spoločnosti a štátov, za ktoré by mohli takisto účelať poplatky, aby boli jednoducho ne, nezávislejšie e, v prípade, že príde obmedzeniu e, subvencií, tak aby sme mohli lepšie e, plniť svoj mandát a myslím si, že to by vo všeobecnosti bolo vítané a oceňované aj v kontexte ďalši, ďalšieho MFF. Komisia je otvorená takémuto postupu, ktorý by vyžadoval určité zmeny vrát, pokiaľ ide o nariadenia, ktoré, e, podľa ktorých teda fungujú agentúry. A to by bolo na prospech občanov aj, aj firiem. Ďakujem vám. No a napokon ešte posledná otázka. Tá sa týkala kadmia. Pani Ajuzo sa na to pýtala a, a myslím, že bola smerovaná EEB. Takže e e môžem požiadať o reakciu.